to, to not to have everything at the end yeah. for the system to collapse. No? Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I think we'll start the meeting. Vážení kolegovia, ja myslím, že by sme mohli začať uh, s našim stretnutím, pretože uh, ja myslím, že je určitá hranica čakania, ktorú by sme nemali presiahnuť. Ja zase nechcem uh, zbytočne naťahovať náš program, pretože by sme mohli ohroziť jeho naplnenie. Takže by som chcela privítať všetkých, ktorí sú tu. Rada by som najprv schválila program tejto schôdze. Zatiaľ som nedostala žiadne návrhy na jeho zmenu, takže ak e, nemáte žiadne pripomienky, tak vám môžem povedať, že tento program budeme považovať za schválený a rada by som prešla k ďalšiemu programu, teda k programovému bodu, oznámenia mňa ako predsedničky. Ja by som vás chcela, ja by som vám chcela pripomenúť, že po obede budeme v inej sále, ja to zopakujem samozrejme aj na konci tohto doobednejšieho bloku, ale je, je dôležité, aby ste o tom vedeli, aby ste sa nevrátili sem. Druhá vec, ktorú by som chcela spomenúť, je, že tí z vás, ktorí si pamätáte iniciatívu Erasmus pre e, miestnych a regionálnych volených zástupcov, tak táto iniciatíva sa konečne rozbieha bude zaslaná, vám bude zaslaná podrobná informácia čo najskôr. A ja by som vás chcela informovať, aký je momentálne stav. Tri inštitúcie, teda Výbor regionov, Európsky parlament a Európska komisia, absolvovali určitú výmenu názorov priebehu uplynulého mesiaca a konečne sa nám podarilo pokročiť aj s rozpočtom na tento rok. Ale chcem pripomenúť, že to bolo rozpočtované ako pilotný projekt v roku 2010 až 2011. Z rôznych dôvodov však komisia e, nebola ochotná implementovať tento program a preto teraz po týchto našich konzultáciách sa celá vec rozbieha až, až v súčasnosti, v tomto roku. Európska komisia e, ide podľa určitého programu. Prvá aktivita bude trvať 6 mesiacov a bude rozdelená na fázy a práve teraz je čas výberu kandidátov e, na túto aktivitu a e, postup, postup výberu alebo výberové konanie je otvorené, je prístupné pre všetkých zástupcov na miestnej a regionálnej úrovni, ktorí sú volení. Takisto sa bude zvažovať rodové vyváženie, geografické vyváženie. Toto sú kritéria výberu a vybraní kandidáti sa e, zúčastnia e, osobitného podujatia počas otvorených dní a prebehne, prebehnú tiež e, návštevy v európskych mestách a regiónoch ktorých cieľom bude vymieňať si skúsenosti a naučiť sa jeden od druhého. No a na záver sa bude konať ešte záverečný seminár. Čiže toto je návrh komisie. E, bol prerokovaný s našim, našim zástupcom a so zástupcom výboru regiónov a ja teda môžem s radosťou oznámiť, že táto vec sa pomaly hýbe Teraz by sme prešli na tretí bod na našom programe. Ide o správu z vlastnej iniciatívy Alána Kadeka týkajúcu sa koheznej politiky EÚ pre Atlantickú oblasť. Chcela by som dať Alanovi slovo, aby túto správu predstavil. Alan, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, drahé dámy a kolegovia. S veľkým zármutkom musím konštatovať, že účasť v sále e, nenasvedčuje, že by o e, stratégiu pre Atlantik bol, bol nejaký veľký záujem. Ja dúfam, že tento záujem vzrastie a dúfam, že aspoň niektorých z vás tu časom uvidím. 8. mája e, je vo Francúzsku sviatok, takže niektorí, kolego, niektorí kolegovia tu nie sú a to som očakával, ale e, vážená pani predsednička, výbor e, sa rozhodol spracovať mojim menom stratégiu koheznej politiky EÚ pre Atlantickú oblasť. My sme v marci 2011 schválili uznesenie v parlamente, v ktorom sme volali pre mikro, po mikroregionálnej stratégii pre Atlantik a na základe tejto iniciatívy Komisia a zúčastnené členské štáty začali pracovať na ambicioznejšej stratégii pre Atlantik. Ehm, no a ja s radosťou vnímam ochotu zapojiť sa do takejto širšej stratégie, ale um, ďalším krokom by som povedal si toľko, že prípravné, prípravný projekt bol pozastavený a bolo vytvorené tzv. Atlantické fórum na tomto parlamente. My konzultujeme veci so zainteresovanými stranami a toto fórum vypracuje konkrétny akčný plán a to do konca tohto roka a tento plán samozrejme bude musieť byť koordinovaný s nasledujúcim viacročným finančným rámcom a takisto s rámcom pre politiku súdržnosti. No a ja by som chcel v rámci našej činnosti vytvoriť určité Eh, usmernenia pre parlament. Atlantická oblasť je špecifická, ako iste vieme, je to dynamické námorné prostredie a eh, pôsobí tam nielen námorná preprava rybolov, alternatívne zdroje energií, ale je to aj veľmi krehké eh, prostredie z hľadiska ekológie a je to vstupná brána do Európskej únie. A tiež ide o odlahlú oblasť Európskej únie, okrajovú oblasť, ktorú treba lepšie napojiť na zbytok európskeho kontinentu. Toto je politika, ktorá by e, mala e, prekračovať e, národné hranice a mala by viesť k určitému celoatlantickému zmýšľaniu, kde sa budeme snažiť dosiahnuť synergie medzi existujúcimi programami spoločenstva a plánmi jednotlivých krajín. Zapojili sme teda zainteresovaných v teréne a snažíme sa vypracovať e, stratégiu alebo pracovný plán, ktorý by mal spočívať na dvoch pilieroch. Jedným z nich je e, správa námorných e, a ekologických zdrojov Atlantiku a vytvorenie vypracovanie vhodnej priemyselnej stratégie pre tieto oblasti z hľadiska napríklad produkcie energie. My vychádzame z toho, že, všetka, že akákoľvek ľudská činnosť má vplyv na morské prostredie a navrhujeme vytvoriť e, stály orgán pre e, Atlantickú oblasť, ktorý by koordinoval e, jednotlivé národné politiky. Mali by sme prihľadať na to, že prioritami je zachovanie biodiverzity, znižovanie e, uhlíkovej stopy a e, zvládanie rizík, riadenie rizík v oblasti Atlantiku. E, napojenie, teda chceme vypracovať napojenie na národné systémy boja proti kriminalite, a prostredníctvom regionálneho plánovania a, a územnej súdržnosti by sme chceli podporiť aj túto problematiku súdržnosti. No a komisia e, sa vo svojej správe z minulého roka rozhodla, že e, Atlantický región um, že v ňom zlepší napojenia, aby nebol až taký odlahlý, e, teda pôjde o zlepšovanie rôznych vidieckých trás alebo predlženia diálnic až k moru, aby sa zlepšili um, aby sa zlepšilo zásobovanie týchto oblastí. Ale tiež potrebujeme priemyselnú politiku pre Atlantik a tu uh, sa budeme zameriavať na rast a tvorbu pracovných miest v odvetviach, ktoré využívajú moria a oceány a tu je obrovský potenciál. Dajú sa rozvíjať napríklad uh, dopravné služby, prístavné služby, služby vytvárajúce energie na udržateľnej báze. Skrátka všetky tieto sektory e, poskytujú potenciál, ale potrebujeme zamerať e, podporu správnym smerom, napríklad na malé a stredne veľké podniky. Každopádne Atlantický región je kľúčovým regiónom a to musíme zohľadňovať vo všetkých plánoch. Ďalej k stratégii Eh, vládnutia. Tu budeme chcieť koordinovať kroky s nasledujúcim viacročným finančným rámcom, pričom eh, stratégia by mala eh, spájať všetky lokálne stratégie, napríklad v Írskom mori alebo v kanáli La Manche. A tiež by mali byť v tejto medzinárodnej spolupráci zapojené organizácie, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Chceme, aby na tomto pláne pre Atlantik spolupracovali národné vlády, mimovládne organizácie, aj súkromný sektor. No a teraz e, príloha k mojej správe, to sú projekty spolupráce, ktoré už v oblasti Atlantiku existujú. Tieto sú príkladom dobrých skúseností a je možné ich využívať ako skúsenosti, z ktorých sa môžeme poučiť. Štruktúrne fondy a integrovaný e, fond pre, mor, e, pre morské prostredie sú nástroje, ktoré nám dáva Európska únia. Ďalej e, sú tu platformy medzinárodnej spolupráce a e, tiež budeme potrebovať koordinovať e, miestne stratégie a zároveň chceme pamätať na to, že by sme neradi, neradi vytvárali nové nástroje, respektíve zaťažovali rozpočty novými nárokmi. Skrátka chceme zameriavať aktivity na oblasť Atlantiku bez ich e, množenia a bez ich duplicity. Ja budem predkladať niekoľko e, pozmeňovacích návrhov k tejto, k tejto správe. Týka sa to najmä správy e, fondov regionálneho rozvoja, ktoré by sa dali využiť pre Atlantik, ďalej jedného kontaktného miesta pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do práce na tejto atlantickej stratégii a tiež e, jedného kontaktného miesta pre spoluprácu medzi miestnymi regionálnymi orgánmi. Európsky parlament sa samozrejme musí zapojiť do tohto procesu, bude ho, e, bude ho presadzovať ako hlavný gestor a domnievame sa, že e, s vašou podporou táto správa prispieje k zlepšeniu situácie ja som k dispozícii aj teňovým spravodajcom, aj vám a budem naďalej spolupracovať e, na tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. Teraz, e, hovorí pani predsednička, dostávajú slovo teňoví spravodajci. Ďakujem, hovorí prvá spravodajkynia. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať e, pánovi Kadekovi za vynikajúcu správu, ktorú nám predložil. A ja chcem v prvom rade podporiť a e, chcem ho podporiť v tom, aby rešpektoval záujmy kolegov z výboru regí, pretože toto je politika regionálna a pokiaľ mi dovolíte, tak by som chcela vykonať určité návrhy, predložiť určité návrhy, pretože ide o makroregionálnu stratégiu pre Atlantik a táto makroregionálna stratégia nám dáva možnosť riešiť nevýhody, znevýhodnenia, problémy, ktoré sa dotýkajú krajín ktoré susedia s e, Atlantickým oceánom alebo ktoré e, v tejto oblasti majú teritoriálne záujmy. Teda táto oblasť e, čeli určitým výzvam hospodárskeho a ekologického charakteru. V prvom rade by som chcela povedať, že mi tam chýba zmienka o potrebe dosiahnutia toho, aby táto stratégia bola založená na viacúrovňovom vládnutí to znamená, je potrebné viac zapojiť miestne, regionálne um, miestne a regionálne uh, orgány a uh, občianskú spoločnosť, a to vrátane, um, vrátane sietí a asociácií zainteresovaných organizácií, pretože uh, minimálne do roku 2014 je potrebné tieto mimovládne organizácie, miestne a regionálne verejné orgány Eh, zapojiť do týchto činností, pretože už teraz sú, alebo teda pôvodne boli plánované ako členovia toho pilotného projektu. No a ďalej um, si myslím, že eh, je potrebné rozvíjať aj mestskú dimenziu eh, týchto oblastí, respektíve pobrežných oblastí Atlantiku a takisto je potrebné zmeniť v správe potrebu rozvoja um, ehm, regiónov v Atlantiku a to osobitne v oblasti námornej dopravy a využívania mora. A pokiaľ ide o otázku energetiky, tam je potrebné podporiť spoluprácu medzi regiónmi v oblasti Atlantiku e, pri výskume nových e, zdrojov energií, napríklad e, eolické zdroje energie, teda energia vln, energia vetra. A v po piaté, je potrebné venovať osobitnú pozornosť eh, industrializácii ehm, v oblastiach, eh, ktoré susedia, alebo ktoré majú pobrežie eh, na Atlantiku, kde je potrebné preferovať a podporovať odvetvia, ktoré prinášajú zvýšenú pridanú hodnotu. A tiež treba podporovať výmenu úspešných skúseností v oblasti priemyslu a tu by som chcela, aby správa zdôraznila význam eh, udržateľného turizmu, cestovného ruchu, ktorý nebude poškodzo- poškodzovať biodiverzitu regiónu. No a treba tiež doplniť eh, k tej tabulke, ktorú spravodajca vypracoval, aj ďalšie aktivity, napríklad eh, dobre praktické postupy, ktoré sa identifikovali počas vypracovania akčného plánu E, napríklad e, spolupráca pri budovaní sociálneho ubytovania a podobné projekty. A ja by som každopádne chcela napriek tomuto všetkému poďakovať pánovi Kadekovi a ja budem predkladať za moju skupinu niekoľko pozmeňovacích návrhov, ale ja si myslím, že jeho správa je dobrá. Ďakujem veľmi pekne, Maria. Teraz by som chcela poprosiť e, ďalšieho tieňového spravodajcu. Pat Gallagher tu nie je, takže François Fanzi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Za našu skupinu e, by som samozrejme chcel podporiť túto makroregionálnu stratégiu a domnievam sa, že táto, osobitne táto stratégia je výborným príkladom toho, čo by sme mali robiť, pretože nám umožní rozbehnúť nové aktivity v eh, miestnej politike, regionálnej politike, európskej politike. A to je podľa môjho názoru osobitne dôležité v oblasti Atlantiku, pretože atlantické regióny sú alebo boli um, boli v podstate plánovite likvidované, došlo k odlevu tak ľudí, ako aj e, zdrojov do väčších miest a je potrebné, aby ľudia začali vnímať tieto oblasti Atlantiku ako svoj domov. A ja si myslím, že táto správa sa snaží dosiahnuť práve toto. My musíme bojovať proti trendu, ktorý ukazuje, že tie atlantické regióny skôr vzhľadajú k hlavným mestám a ľudia takisto eh, dochádzajú za prácou do veľkých miest. Tieto zdroje, títo ľudia by mali zostať v týchto regiónoch. Ja teda každopádne podporujem túto celkovú myšlienku, prioritu, ale je dôležité, aby e, naďalej išlo o projekt, ktorý, kde dôraz bude na námornom prostredí. prostredí. Nemali by sme, nemali by sme e, preklápať tie priority do, na, na pevnú, e, na súž teda nemali by sme e, ako prioritu klas budovanie diálnic, mm, ale skôr e, venovať pozornosť e, moru a jeho udržateľnému využívaniu, napríklad aj priemyselnému. K životnému prostrediu tie ekosystémy v Atlantiku sú veľmi špecifické. Sú odlišné napríklad od Baltského mora a jeho pobreží a preto má zmysel e, venovať pozornosť týmto regiónom osobitne. Ich vývoj e, takisto závisí od potrieb špecifických krajín. Ďakujem veľmi pekne. Juno Somarži tu tiež nie. Marie Teres Sanchez Schmidt. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som prvom rade poďakovať kolegovi Kadetovi za vynikajúcu prácu naozaj e, tu e, pečatil istú novú dynamiku do tejto práce. Páčia sa mi témy, ten výber tém, ktoré prešli určitým výberom. Treba e, hodnotiť aj to prepojenie medzi súšou a morom a industriálna politika by mala naozaj zohľadňovať aj špecifika tejto oblasti. Je tu obrovský potenciál makroekonomických stratégií, aj keď vieme, že určité inštancie ich možno spochybňujú. Mali by sme sa tu zaoberať takou územnou samozprávou a takými krokmi a opatreniami, ktoré by v sebe zahrňali všetky zúčastnené strany, teda miestne a regionálne. Podobná stratégia určená pre stredo zemie by mala ísť tým istým smerom, mala by sa, mal by sa podporovať, eh, malo by sa podporovať predovšetkým ten hospodársky prvok, bod 24, ten bude istotne predmetom eh, možno istých výhrad, ale eh, istotne ide o tému, ktorou sa treba zaoberať. Máme tu rozvo- Fond pre rozvoj vidieckých oblastí, ten musí zohrávať dôležitú úlohu. Takéto oblasti sa mm, musia mm, pri týchto oblastiach treba samozrejme e, úzko, ústočniť aj tie kroky, ktoré boli v rámci kroku 3. Pán Vlasák, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Áno, konečne tu máme správu, ktorá tu popisuje oblasti, v ktorých je možno spolupracovať v rámci Eh, atlantického regiónu. Jasne sa tu podporuje činnosť medzi rozličnými úrovňami riadenia, medzi rozličnými nástrojmi. Eh, autor jasne potvrdzuje stratégiu trikrát nie, teda žiadne nové rozpočtové prostriedky, žiadne nové inštitúcie, žiadna legislatíva a čo si veľmi cením, načrtol budúcnosť aj v oblasti akčného plánu, ktorý by mal byť spracovaný teda ako na strane verejného, tak i súkromného sektora. Predpokladám, že tu budú zapracované činnosti, ktoré budú zamerané zo spodu nahor, to je najdôležitejšie a veľmi si cením aj to, že v jednej z oblastí um, chceme zlepšiť prevenciu nehôd a katastrof, vrátanie ich riešení a koordinácie jednotlivých záchranných zložiek. Na záver som zvedavý, ako do, tej makroregionálnej, do tejto makroregionálnej stratégie budú členené tie najvzdialenejšie regióny, vrátanie území zo zámorských oblastí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Obricht. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dámy a páni, chcel by som naozaj úprimne pogratulovať pánovi spravodajcovi. Ide o vyvážený dokument. Na jednej strane sa tu zdôrazňuje a definuje ten hlavný cieľ, a na druhej strane e, tu poukazuje na to, ako by sme mali konať. Naozaj sme svedkami celého radu diskusí k makroregionálnym stratégiám a súvisiacich očakávaní, ale tu napríklad v bode 22 spravodajca nám hovorí o synergiách ktoré možno dosiahnuť a ako by mala vyzerať koordinácia európskych politík ako súčasť akčného plánu. Ehm, tá otázka koordinácie a ešte aj ďalej potom, kde sa hovorí o kondicionalite či usmernenia akčných plánov alebo operačných plánov, kde sa hovorí o prioritách takýchto stratégií. Toto všetko sú veľmi dôležité body, takže jasné ciele, nástroje pochádzajúce z rozličných politík a, a takisto aj otázka operačných programov, ktoré sú nasmerované na priority. Toto všetko sú veľmi dôležité body a ako pán Vlasák už uviedol, je dôležité, aby, aby neboli požadované žiadne nové finančné nástroje. Takže veľmi zaujímavý a vyvážený dokument. Ďakujeme veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som v pogratulovať, pani Miranda, chcela by som pogratulovať pánovi Kadekovi k vynikajúcej správe a naozaj je dôležité, aby sme mohli túto oblasť e, stimulovať, aby sa jednotlivé e, časti správne prepojili. Mm, chcem zdôrazniť e, vzťahy medzi centrom a okrajovými časťami. Tu je dôležité, aby sme mali makroregionálny prístup, tak ako ho navrhuje Európska komisia treba sa teda zamerať na vzťah medzi centrom a okrajovými častiami. Pokiaľ ide o, o oblasť Atlantiku, tu je problém s prístupom a s uznaním aj s vzájomnými prepojeniami. To prepojenie je dôležité nielen z pohľadu územného, ale aj ekonomického či sociálneho. Správa Um, si kladie za cieľ teda stimulovať aktivitu aj zo strany členských štátov. Pokiaľ ide o predloženú stratégiu, pán Kadek tu hovorí o um, manažmentu tohto rozhrania medzi teda um, pobrežnou oblasťou a morskou oblasťou a je súčasť, aby to bolo súčasťou rámcového programu a štrukturálnych fondov a treba naozaj myslieť na tú súdržnosť z ekonomického pohľadu, pretože je tu predovšetkým aj ten priemysel, je tu politika rybolovu, stavba lodi a tak ďalej. Nebudem teraz um, hovoriť o rozdieloch medzi intenzívnym a extenzívnym rybolovom, ale je dôležité aby sme si zvolili politický systém, prístup spolupráce, aj pán Alfonzi o tom hovoril, i my sa budeme snažiť o to. aby sa regionálna spolupráca posilnila na rozličných úrovniach. Chcem zároveň privítať aj pána Parifa, ktorý bol spravodajcom Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, teda ktorý tu bohužiaľ, pardon, s nami nemôže byť, ale poprosím ma, aby som vás všetkých veľmi pekne pozdravila. Sú tu aj ďalší kolegovia z našich predchádzajúcich zásadnutí a chcem zdôrazniť, že je dôležité, aby táto správa naozaj bola prijatá a je dôležité, že táto správa sa približuje k správe Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Ďakujem. E, e, ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po švedsky, keď mám už tú príležitosť. Podľa mňa ide o vynikajúcu správu a krásne zapadá um, do um, úvahe nášho výboru, do, do toho väčšieho obrazu, do takého širšieho súboru eh, pravidiel, o ktoré, ktoré sa všetci snažíme od roku 2014 Mám otázku na pána spravodajcu. Spravodajca hovorí, že regióny sa stávajú e, čoraz viac, sú čoraz viac zapojené, ale ja viem zo stratégie pre Baltickú oblasť, že makrostratégia môže byť úspešná len pokiaľ aj región bude istým spôsobom vlastniť takúto stratégiu. Takže ako vnímate zvýšený záujem zo strany regiónov? Hovoríte o všetkých regiónov, všimli ste si, že uh, sa ich záujem zvýšil, alebo akým spôsobom môžeme, môžeme zabezpečiť to, aby sa regióny stali čiastočnými vlastníkmi takýchto stratégií. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Nemám už nikoho na zozname rečníkov. Neviem, či ešte niekto sa chce vyjadriť v tejto etape. Spýtam sa komisie, či vy by ste chceli zareagovať. Ďakujem, pani predsednička. Áno, so zájmom sme si prečítali správu Európskeho parlamentu. Veľmi dobre to zapadá do toho, o čo sa aj my snažíme. E, stratégia pre Atlantik je o tvorbe zamestnanosti a e, rast. Rastu je súčasťou um, E, integrovanej námornej politiky, zapadá to do cieľov e, agendy pre Európu do roku 2020. E, stimuluje sa tu tzv. modrá ekonomika a námorná ekonomika v tejto oblasti. Zo pár bodov, o ktorých hovoril pán Kadek a nielen on, ale aj teda samotný výbor. Keď sme pripravili keď sme pripravovali v septembri, oktobri minulého roku túto stratégiu, tak sme sa hlavne za, zamerali na ten námorný aspekt a otázku prepojiteľnosti um, územného aspektu sa pre nás stala veľmi dôležitou. Potom teda, čo intervenoval parlament, aj iné aj iní hráči. Naozaj e, tie prepojenia a tie prepojenia sú dôležité aj z pohľadu prístupu na trh, na súši a tak ďalej. Takže obozretne sme si premysleli aj to, ako by sme mali naštruktúrovať e, samotný akčný plán, ktorý by sme aspoň v jeho predbežnej forme chceli pripraviť e, do e, konca roka. Samozrejme všetky návrhy náležite zvážime, mm, hľadáme myšlienky, zo, zo strany regiónov, súkromného sektoru, zo, zo zúčastnených strán v rámci regiónov, aby nám mohli e, ponúknuť myšlienky na projekty, ktoré by mohli byť financované v rámci nového viacročného finančné, finančného rámca. A samozrejme e, aj v rámci inovácie dúfame a teda nechceme pozbudzovať zúčastnené strany na to, aby využívali len prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci programov eh, Európskej teritoriálnej spolupráce, ale aby využívali prostriedky všetkých eh, fondov, teda kohezných, štrukturálnych, alebo v rámci horizontu, alebo výskumné programy v rámci horizontu 2020. Členské štáty, teda tých, ktorých sa to dotýka, Írsko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, tieto všetky krajiny majú obrovský záujem v tom teda, aby, aby aj regionálne vlády či, či dotknuté ministerstva sa na tom zúčastňovali, aby analyzovali priority pre výskum a tak ďalej. Takže ako som povedal, my dúfame, že všetky tieto myšlienky um, naozaj um, budú mať za následok teda tie partnerské zmluvy, že to, že to, bude, že to spôsobí teda stimuláciu takýchto partnerstiev a tak ďalej. Eh, po roku 2013 by malo prestať fungovať Atlantické fórum. To je jedna z podmienok, ktorá bude dôležitá na to, aby teda sa táto stratégia realizovala, ale my si myslíme, že isté monitorovanie alebo pokračujúca stimula- stimulácia takejto stratégie bude do budúcna dôležitá, pretože naozaj budeme musieť byť schopní zodpovedať v roku 2020 na otázku, e, aká úspešná bola táto stratégia a, a bez nejakého monitorovania či administratívneho dohľadu bude naozaj ťažké ukázať, e, aké boli výdobytky a výsledky teda v teréne a naozaj teda by sme e, chceli e, pozbudiť zúčastnené strany, aby teda stimulovali zamestnanecké miesta a rast v tejto oblasti. A tešíme sa samozrejme na spoluprácu do nadchádzajúceho obdobia. Ďakujem veľmi pekne. Takže pán Kadek, nech sa páči, chcete zareagovať? E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička prvom rade, už som to na začiatku povedal, nie je nás tu veľa, ale sme tu a hovoríte jasne a k veci a ja som vám veľmi vďačný, pokiaľ ide o tie otázky a pripomienky. Najprv Mário. Mária, ty si, si, ty si ty sa, sa pýtala na to viacúrovňové riadenie, pýtala si sa na to, hovorila si o tom, že regióny a občianská úroveň sú veľmi úzko previazané s týmto procesom. Je to evidentné, je to práve na tejto úrovni, kde treba túto stratégiu realizovať. Regionálne orgány sú významne zastúpené na, regio- na výbore, zúčastňujú sa všetkých prác, ktoré prebiehajú a pokiaľ ide o stratégiu v oblasti výskumu a vývoja, kolegovia. Ehm, konštatovali ste, že to je tu uvedené veľmi správne. Áno, rozvoj inovácie sú veľmi dôležité a naozaj by sme mali trvať na týchto cieľoch v správe. To isté platí aj pre námorné energie a reindustrializáciu našich regiónov. Ehm, s vedomím toho, že samozrejme v posledných rokoch sme boli svetkami deindustrializácie celého radu našich regiónov. A teda vznikli tu také zoskupenia ako BRIC a tak ďalej. Takže naozaj treba sa industrializácii a reindustrializácii našich oblastí venovať. Aj cestovný ruch, vidiecký cestovný ruch bude do toho zaintegrovaný. To sú prvé odpovede pre Máriu a očakávam so záujmom prípadné pozmeňovacie návrhy. Ako spravodajkyne za socialistov, e, kolega hovoril o e, zahľadení sa do seba hlavných miest toto, ne, toto sa netýka možno len Francúzska, existuje to aj v iných krajinách. Naozaj treba zamerať tú energiu aj tie vzdialenejšie regióny. Ďalšia zásadná otázka, námorné regióny, kabotáž. To je tiež významný posun pri ochrane životného prostredia a znižovaní emisí CO2. E, Maria Teresa tiež hovorila o celom rade tém, pripomenuli sa tu dôležité body a podľa mňa teda myslím, že aj kolega Vlasák o tom hovoril hovoril ešte ďalš- o ďalších otázkach. Treba, treba tu o o veciach znovu a znovu hovoriť. Nie o to, aby sa vydávalo viac, môže sa vydávať menej, ale možno lepšie. A preto chceme lepšie e, zacieliť e, tieto finančné prostriedky. Nejde, nechceme komplikovať postupy, nejde o vznik nových štruktúr, nejde o to, aby sa to nabaľovalo, aby sa komplikované postupy na to všetko nabalovali čoraz viac. E, chceme, aby tie nástroje boli transparentné, Mm, ktoré tu vlastne už sú, ale treba realizovať aj operačné programy, ktoré nám umožnia eh, aj tie konkrétne opatrenia. Ďakujem kolegovi Negošovi za to, čo uviedol. A pokiaľ ide o tie operačné programy, to je asi tá najdôležitejšia časť, na ktorej bude treba ešte popracovať v rámci správy. Anna eh, uviedla to vlastne, o čom som aj ja hovoril, pokiaľ ide o tej zahľadenosti centier, centier do seba. Hovorila o interakcii medzi centrom a tými odľahlejšími oblastiami. Treba naozaj, aby toto prepojenie tu bolo v tom širšom smere, v tom širšom zmysle, ale zároveň aj v tej ekonomickej oblasti. Pán Nilsson hovoril tiež o mnohých aspektoch. Ja mu ďakujem za to, že sa hlasí k tejto správe. Pokiaľ ide o to zapojenie regiónov, dnes um, existuje isté nadšenie zo strany regiónov, ktorí pracujú v tejto oblasti, želajú si byť um, zapojení vo, väč- zapojení do väč- vo väčšej miere, ale my sme tu samozrejme aj my sme samozrejme aj za to, aby sme prebudili záujem tých, ktorí sa dosiaľ nezapojili Prebieha tu e, aktivita mnohých európskych regiónov od Škótska po Andalúziu a správy, ktoré boli vypracované v rámci výboru regiónov napríklad, poukazujú na to, že regióny naozaj majú obrovský záujem sa do tejto stratégie zapojiť. No a na záver Európska komisia nadniesla svoje stanovisko, chcem povedať, že nevždy eh, v rámci parlamentu súhlasím s Európskou komisiou, napríklad v oblasti rybolovu, ale tu napríklad eh, som na tej istej vlnovej dĺžke, vnímam to rovnako a s Bernardom Vísom a s inými naozaj e, spolupracujeme veľmi dobre, veľmi konštruktívne a myslím, že si rozumieme. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky pripomienky, o ktorých ste hovorili a teším sa na vaše písomné pripomienky, písomné pozmeňovacie návrhy, aby sme mohli tú správu robiť ešte zaujímavejšou a aby obsah bol ešte zásadnejší. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na vaše návrhy a ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Prepačte, nevšimol som si, že je tu aj uh, generálne riaditeľstvo pre regionálny rozvoj. A je tu aj uh, zástupca riaditeľa pre E, otázky regionálnej spolupráce e, v stredomorskej oblasti, takže prepašte, nedala som vám slovo ešte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcem len povedať, že vítame stratégiu, vítame správu k stratégii Atlantiku a Uh, už to tu bolo povedané, aj kolegovia o tom hovorili. V každom prípade E, musíme povedať, že stratégia je veľmi dôležitá a je dôležitý aj jej dopad pri príprave programov, finančných prostriedkov, aj v rámci teda viazočného finančného rámca. Je to vízia pre Atlantik, je je dôležitá aj z toho pohľadu, z pohľadu významu, aký bude mať pre partnerské zmluvy a ten legislatívny balík treba sa, bude, bude musieť zdôrazniť treba tu naozaj mať na zreteli, keď sa budú pripravovať, keď sa budú rozpočtovať finančné prostriedky, keď sa budú, eh, keď, treba, aby tieto veci sme mali na zreteli. Samozrejme, my budeme veľmi obozretne sledovať diskusiu a budeme pokračovať v spolupráci, aby sme teda v závere mali dobrý text a aby došlo k rozvoju stratégie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz jediné rozhodnutie, ktoré musíme dnes urobiť, je termín pre pozmeňujúce návrhy a ja by som navrhla jeden týždeň do 15. mája do 12.00. A týmto by som chcela uzavrieť tento bod. Teraz tu máme naozaj veľmi vzácnú situáciu. Máme pol hodiny času a v podstate nemáme žiaden program na pol hodiny, pretože nemôžeme prevziať e, program z popoludnia, keďže tu ešte nemáme kolegov z popoludnia. Takže jediné riešenie, ktoré viem navrhnúť, je, že na 25 minút prerušíme stretnutie a stretneme sa opäť o 10.25 a budeme pokračovať v diskusii e, so zástupcami hlavných európskych regionálnych organizácií. Takže by som vás chcela e, vyzvať, aby ste sa vrátili o viac menej 20 minút. Zatiaľ prerušujem rokovanie. Ďakujem.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 Vážení kolegovia, mohli by ste si znova sadnúť, budeme pokračovať zasadaním. Znova vám želám dobré ráno, hlavne tým, ktorí boli teraz pozvaní na naše zasadnutie. A chcela by som vás všetkých informovať, že toto zasadnutie sa vysiela na webe, takže keď budete rozprávať, snažte sa tváriť príjemne, osmievať sa. Chcela by som povedať, že prvý raz sa teraz stretávame v tomto volebnom období so zástupcami alebo hlavami všetkých hlavných európskych regionálnych organizácií. To súvisí samozrejme aj s ďalšou rozpravou o, o budúcej koheznej politike pre roky 2014 až 2020. A musím sa priznať, že to bola iniciatíva našich kolegov z regionov, a regionálnych organizácií. Predovšetkým to bola iniciatíva pána Žana Ivale Driana a jeho sekretariatu. Oni boli e, veľmi iniciatívni, e, dali nás tu dnes dohromady a chcem sa im za to veľmi poďakovať. My sa totiž blížime k tomu momentu, kedy je pre nás veľmi dôležité počúvať vás osobne. Dostali sme stanoviska v písomnej forme a kolegovia tiež mali možnosť si preštudovať všetky tieto dokumenty, ale predsa len e, budú mať takto kolegovia e, možnosť e, priamo vám položiť otázky a momentálne sa nachádzame v období predkladania pozmeňujúcich návrhov. Takisto vás chcem informovať, že budeme hlasovať o nariadeniach do budúcnosti už v júli. Pokúsili sme sa pracovať s programom, ktorý navrhuje prijatie nového regulačného rámca do konca tohto roku. Ale ako viete, budeme závisieť od dynamiky rokovaní o rozpočte. Nebudeme môcť inak dokončiť svoju prácu o predpisoch, nariadeniach, pokiaľ nebudeme mať vyriešenú otázku financovania. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme sa vyhli oneskoreniam e, pri zavádzaní novej finančnej perspektívy e, po roku 2014. E, dnes vás tu teda máme a chcela by som tu privítať eh, všetkých zástupcov európskych regionálnych organizácií. Pán Jean-Yves Ledrian je predseda konferencie okrajových primorských regionov, potom pani Michelle Sabané, predsednička zhromaždenia európskych regionov. Vítajte. Potom tu máme predsedu Rady európskych eh, miest a regionov nie, pán Šuster nakoniec nemohol prísť, ale je tu pani Gunnarsson, ktorá je predsedničkou tematickej platformy Rady Európskych miest a regionov. Vítajte. A potom tu máme pána Tilsliho, člena výkonného e, výboru Eurocities. Chcela by som navrhnúť, aby sme si najprv vypočuli zástupcov hlavných európskych regionálnych organizácií. Nemali by ste hovoriť dlhšie ako 10-15 minút, tak aby sme mali ešte čas na otázky a aby sme mali čas na pripomienky. Takže pusme sa rovno do práce a pán Žany Vledrian, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dámy a páni, dovolte, aby som sa vám v prvom rade poďakoval za to, že ste ma pozvali na túto výmenu názorov s vami o legislatívnom balíku týkajúcom sa koheznej politiky. Ako ste e, povedali, naše organizácie úzko spolupracuje s Európskym parlamentom od minulého oktobra a sme naozaj veľmi radi, že môžeme poskytnúť argumenty e, k tejto dôležitej téme. Sú to argumenty, ktoré vychádzajú zo skúseností našich regiónov a našich miestnych samozpráv. Vzhľadom na rokovania o legislatívnom balíku nemusíme sa venovať e, všeobecným pripomienkám, nadišiel čas, aby sme prišli s praktickými návrhmi, s praktickými pozmenujúcimi návrhmi a veľmi radi vám pomôžeme zlepšiť tento všeobecný návrh Európskej komisie, ktorý sa týka financovania programov eh, európskych regionov, tak aby sme eh, mohli naplniť program eh, stratégie do roku 2020. Máme určité konkrétne body, ktoré spomeniem skôr, ako odozdám eh, slovo pani Saban. Potom tu máme pani Gunnarsson, ktorá sa bude venovať partnerstvu a správe na viacerých úrovniach. A potom tu máme pána Tilsliho z Eurocity, ktorý sa bude venovať eh, mestskému rozmeru eh, legislatívneho balíka. Skôr však, ako začnem prvým bodom, Chcel by som povedať, že do veľkej miery súhlasíme s návrhmi správ pani Krell a pana Van Nisleroja, ktoré boli uverejnené v apríli. Musím povedať, že som naozaj nadšený tou prácou, ktorá sa tu urobila a vidíme, že to stanovisko, ktoré sa prijalo, sa blíži stanovisku regiónov. Možno by som teraz mohol hovoriť o makroekonomických regiónoch. Súhlasím s vami, že pokiaľ ide o výkon pri využívaní eh, makroekonomických zdrojov a výsledkov, je tam nesúlad. Sú tam kritéria podmienenosti a tie mi pripadajú ako trest. A zdá sa, že jedine táto oblasť by niesla e, to najväčšie bremeno toho trestu v porovnaní s ostatnými oblastiami rozpočtu. E, nachádzame sa teda v ťažkej oblasti a musím povedať, že treba prijať e, určitý účtovnícky postoj pri rokovaniach v rade. Napriek tomu by sme sa chceli pripraviť na e, podmienku makroekonomickej podmienenosti, ktorá e, bude súčasťou toho legislatívneho balíka. Preto sa nám zdá vhodné prísť s určitými pozmejúcimi návrhmi k článku 21. V prvom rade, ak sa pozastavia štrukturálne fondy, tak to pozastávanie by sa malo týkať iba finančných záväzkov a nie platieb. To by nemalo ovplyvniť nejaké e, projekty, ktoré momentálne sú už financované, tak aby miestne samozpravy mohli preplánovať e, tie projekty, ktoré už bežia. Po druhé, komisia by mala spolupracovať s príslušnými orgánmi pri riadení štrukturálnych fondov. Ak nakoniec bude treba urobiť určité zmeny e, v zmluve o partnerstve, tak e, podľa nás toto bude veľmi dôležitý odsek, ktorý bude treba pridať. Takisto by sme chceli navrhnúť strop pre sumu záväzkov, ktoré by sa dali pozastaviť na základe určitého percenta HDP v príslušnom členskom štáte. Takýmto spôsobom tieto rozdiely alebo tieto zmeny by ovplyvnili program iba do určitej miery. Takže my sme k dispozícii, aby sme si o tom pohovorili. Pokiaľ ide o spoločný strategický rámec. Toto je veľmi nový dokument a zatiaľ sa k nemu nemôžeme vyjadriť veľmi podrobne. Ale tak ako vy, kolegovia, aj my ho považujeme za veľmi dôležitý e, dokument e, pre integračné dokumenty. A naozaj by sme boli radi, keby to bola príloha a nie ako delegovaný akt. Prečo? Uh, Eh, pretože chceme byť konzistentní. Eh, tento dokument by eh, mal byť predmetom rokovania s parlamentom spolu s návrhmi nariadení, ktoré sa týkajú kohezného balíka. Odborníci riadiacich orgánov nám hovoria, že delegované akty komisie môžu vytvoriť určitú mieru chaosu a zmetkov na uh, miestnej úrovni. A my potrebujeme naozaj veľmi konkrétne, veľmi jasné pravidla, snať e, teraz viac než inokedy. No a e, jedna posledná vec, ktorú by som chcel k tomu povedať, zdá sa, že je tu väčšia konsistentnosť medzi návrhmi e, pre spoločný strategický rámec pre koordináciu fondov a všeobecné nariadenie pre štrukturálne fondy. Myslíme si, že to bude väčšia konsistentnosť, ak prepojíme e, to, čo tu máme so všeobecným nariadením. Takisto si myslíme, že by tu malo byť e, veľmi úzke prepojenie medzi štrukturálnymi fondami a ekonomickým spravovaním Európskej únie. To by malo všetko spadať do spoločného strategického rámca. Tento spoločný strategický rámec by nemal brzdiť e, viacročné plánovanie fondov. Ak e, by e, plánovanie viacročných štruktúrálnych fondov malo byť podmienené určitými politikami a návrhmi z jednotlivých členských štátov, e, tak by to neviedlo k želaným výsledkom. Mali by sme mať lepšie partnerstvo, operačné programy by mali zohľadňovať e, konkrétne odporúčania, ale iba v určitých fázach, napríklad rozvojovej fáze. A toto by bolo v súlade s článkom 87 všeobecného nariadenia a nerobilo by sa to na ročnej báze. Pokiaľ ide o celú otázku podmienenosti, chcel eh, by som vás upozorniť naše stanovisko k ex ante podmienkam. Chcel by som povedať, že eh, rada a správa pána Van Nisleroja E, počiarkujú skutočnosť, že tu musí byť priame prepojenie na štrukturálne fondy. Musí tam byť relevantnosť e, vo vzťahu k štrukturálnym fondom. E, chceli by sme sa ísť ešte ďalej. Podmienky ex ante by mali byť navrhnuté tak, aby zlepšili efektívnosť koheznej politiky. Sú tu navrhnuté mnohé podmienky, ktoré majú dočinenia so všeobecným súladom správnymi ustanoveniami Európskej únie. A štrukturálne fondy eh, by nemali podliehať týmto nariadeniam a tieto všeobecné ex ante podmienky by mali byť vymazané eh, z prílohy 4. No a potom je tu otázka termínov pre eh, implementáciu. Tento termín by sa mohol predlžiť do 31. decembra 2017, aby e, sme sa na začiatku plánovacieho obdobia vyhli e, prílišnému administratívnemu bremenu. E, preto sme navrhli zmenu všeobecného odporúčania tak, aby sa zohľadnila aj táto skutočnosť. No a potom tu máme veľmi konkrétny bod, ktorý má dočinenia s rozsahom pôsobnosti fondu pre regionálny rozvoj. Predovšetkým sa to týka článku 3 nariadenia, e, ktorým sa riadi tento fond. My v CPMR podporujeme myšlienku e, sústredíme sa okolo určitých tém. Skúsenosti nám ukázali, že by e, bolo vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti aby sme prispeli aj k rozvoju v iných e, regiónoch. Je veľmi dôležité pritiahnuť súkromné investície, preto je dôležité využívať internet a pokrokovejšie e, internetové systémy. A toto je jeden z argumentov, ktorý by sme chceli predložiť. Po druhé, regionálny fond môže mať veľmi dôležitý environmentálny účinok, pokiaľ ide o trvá udržateľný systém dopravy. A potom máme regióny, ktoré sú e, v zložitej situácii, niektoré škandinávské regióny a ostrovné regióny. Tu sa regionálny fond používa pre konkrétne účely na podporu malých a stredných podnikov a na podporu inovácií a investícií do infraštruktúry a dopravy. E, tu by sme chceli upozorniť na článok 3, e, ktorý by sme chceli vyškrtnúť, pretože obmedzuje e, regionálny fond iba na menej rozvinuté regióny. Takže toto je dokument a naše návrhy v koheznom balíku, ktorý sme tiež rozdali a som si istý, že sa k tomu vrátime ešte. A skôr ako odovzdám slovo pani Sabon, e, rád vám odpoviem na otázky, ak nejaké budete mať. Prepašte, že som tak dlho hovoril. Áno, porozmýšľame o tom. Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsednička, dámy a páni, vážení kolegovia. Chcela by som sa vám v prvom rade poďakovať za to, že ste nás tu prijali a že ste regionálnym organizáciám dali príležitosť prísť so svojimi pripomienkami k legislatívnemu balíku pre ďalšiu koheznú politiku. Ako určite viete, my kladieme veľký dôraz na tento nástroj. Minulý rok sme sa e, v oktobri stretli v Sankt Pltene e, v Rakúsku a polskému predsedníctvu sme predložili dokument, ktorom sme hovorili, že kohezná politika by mala zostať integrovanou a flexibilnou politikou v rámci teritoriálnej stratégie. Jej e, cieľom by malo byť zlepšiť ekonomické aktivity a zmenšovať sociálne rozdiely v regiónoch a medzi regiónmi. Keďže jednotlivé územia sú rozdielne, pretože majú tieto územia aj rôzny potenciál, majú iné špecifické črty, slabosti a ciele. Mali by spolupracovať, mali by byť e, pridružené e, smerom z dola nahor, mali by využívať e, prostriedky z európskych fondov a vertikálne smerom z dola z hora nadol by zasa mali byť takisto pridružené, aby e, mohli lepšie spolupracovať. Máme tu 11 e, v spoločnom strategickom rámci. Máme tu kľúčové aktivity, ale stačí to? Je to v poriadku? Myslím si, že nie. Je dôležité vybrať si priority, e, hlavne v časoch krízy. Je mimoriadne dôležité, pretože v časoch krízy, aby ľudia v našich krajinách očakávali od nás solidnejší a trvalo udržateľnejší rast. A nedávno nám to aj povedali. Tematické zameranie musí mať určité zábezpeky, o ktorých vám poviem. V prvom rade musíme dovoliť eh, regiónom, aby mali dostatočný manevrovací priestor na implementáciu tých politík, ktoré považujú za správne pre ich eh, región. Eh, prijaté opatrenia musia samozrejme zapadať do stratégie do roku 2020. Nemali by sme opakovať chyby Lisabonskej stratégie, ktorá premenila inteligentný a trvalo udržateľný rast na zbožné prianie a nie na účinnú politiku. Kľúčové aktivity by mali zostať indikatívne a mali by e, poskytovať e, námety pre e, regióny, aby zistili, čo najlepšie zodpovedá ich špecifickým črtám v danom regióne. Keď zavedieme rigidné a jednotné opatrenia na celoeurópskej úrovni, tak to nedáva nejaký zmysel treba urobiť reformu z hora na dol a nemali by sme podporovať iba nesmyselnú teritoriálnu politiku, pretože to by ohrozilo blaho ľudí žijúcich e, v týchto regiónoch a bolo by to kontraproduktívne. E, prvé riziko by bolo, že v regiónoch by sa vyhli pravidlám, obišli by ich a pokračovali by v tých e, projektoch, ktoré by považovali za dôležité, ale nemali by pridanú hodnotu pre Európu. Napríklad kľúčové aktivity, ktoré v niektorých regiónoch sa venujú znižovaniu um, energetickým stratám určitých budov. Ako to má pridanú hodnotu pre Európu? Potom sú tu ďalšie projekty a programy, ktoré e, sú iba stratou peňazí a pre Európu neprinášajú nič. Potom tu máme stratégiu pre morské e, prístavy. Na to upozornil Európsky súdny, e, Európsky dvor auditorov. A Mali by sme tam mať jednoducho uvedené to slovičko indikatívny po kľúčových aktivitách, pretože potom by boli priority jasné a nezavádzali by sme rovnaké opatrenia v celej Európe. No a potom po druhé by som chcela hovoriť o voľbe e, tém partnerských zmluvách. Nespochybňujem princíp e, tematického zamerania, vôbec nie. Väčšina regiónov by sa chcelo e, zamerať na obmedzený počet politických e, priorít. Mnohé z nich to už aj robia, ale rovnakým spôsobom by inštitúcie nemali zavádzať jednotné opatrenia v celej Európe. Je dôležité, aby členské štáty neukladali vopred obmedzený počet priorít na e, národnej úrovni. Mali by sme tu mať e, prístup z dola nahor a viacúrovňové spravovanie a riadenie. Prečo? Pretože ak to nebudeme mať, tak potom oslabíme e, rozvoj na všetkých úrovniach. My potrebujeme prepojiť rôzne opatrenia v odvetviach a zabezpečiť tiež územnú súdrž súdržnosť Mm, riziko však je v tom, že ak tu budú priority stanovovať len členské štáty a nebude sa uplatňovať rovnaká stratégia v rôznych regiónoch, tak sa môže premrhať potenciál týchto území. Priority by mali byť definované na regionálnej úrovni. Ehm, takisto by mali byť schválené na úrovni miestnej a je dôležité, aby komisia aspoň zo začiatku spolupracovala na príprave týchto projektov. Toto je prvý krok. Je potrebné zaviesť takéto princípy do legislatívy a preto navrhujem, aby v článku 16 sa členské štáty zamerali na podporu, ktorá pôjde ruka v ruke so špecifickými fondmi v rámci partnerstva a budú sa hlavne odrážať potreby týchto území. Ďalej, E, sústredenie sa na stratégiu Európa 2020. My nesmieme zabúdať na to, že prvý fond spoločného strategického rámca je e, fond pre hospodárskú, ekonomickú a sociálnu súdržnosť. Inými slovami, je potrebné využiť maximálny potenciál a kvalitu každého územia. My budeme musieť prekonať isté slabé stránky a naše zhromaždenie považuje, aby článok 9 spoločného nariadenia vyzeral následovne. Každý fond, ktorý spadá do spoločného strategického rámca, bude podporovať strategické ciele podľa e, svojho účelu. My budeme pokračovať, e, podporovať trvalo udržateľný rast e, v Európskej únii a cieľ definovaný v článku 177 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tematická koncentrácia by mala byť založená na stratégii Európa 2020 a maximálne by mala naplňať e, ambície územnej súdržnosti. O tomto sme presvedčení a sú to zároveň podmienky úspechu budúcej politiky súdržnosti. Tiež je dôležité, aby takto fungovali regionálne orgány na svojich územiach. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel poprosiť, aby prehovorila pani Gunnarsson za e, Európsku radu európskych miest a regionov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som vám chcela poďakovať za pozvanie na toto zasadnutie, ktoré nám dáva možnosť teda nám, zástupcom na miestnej regionálnej úrovni, rokovať o veciach, ktoré sú pre nás absolútne zásadné. CEMR, teda Európska, Rada európskych miest a regiónov, združuje ehm, množstvo európskych miest a regiónov v 40 európskych krajinách a my sa snažíme ehm, brať do úvahy záujmy miestnej a regionálnej samozprávy podobne ako ľudia, ktorí tu dnes zastupujú svoje organizácie. Keď sa pozrieme na e, súčasné programové obdobie, tak e, bol vykonaný hĺbkový prieskum členských štátov a domnievame sa, že e, účinky týchto fondov boli dôkladne preverené. My sme skúmali tak plánovanie ako aj implementáciu a domnievame sa, že potrebujeme vyvodiť závery z tohto skúmania. Ako povedala pred chvíľkou pani Saban, my e, máme pocit, že Lisabonská stratégia nemôže byť označená za úspech a ja môžem povedať, že tých dôvodov je niekoľko. Jeden z dôvodov je, že miestna regionálna úroveň nebola plne zapojená do všetkých činností. A tak by som chcela povedať, že treba vyvodiť závery a pri Lisabonskej stratégii musíme povedať, že ten úspech bol veľmi mierny a tomu musíme prispôsobiť aj hodnotenie toho súčasného obdobia. Tiež e, treba zvážiť dopad krízy, ktorú e, pociťujú všetky členské štáty, ale treba povedať, že nové programové obdobie sa zameriava na stratégiu Európa 2020, teda inteligentný a udržateľný rast pre všetkých a takisto územný e, plán rozvoja. My sme presvedčení o tom, že výsledky v nasledovnom programovom období budú o mnoho lepšie, ak sa nám podarí zapojiť aj miestnu a regionálnu úroveň do týchto činností. Ja by som chcela e, v prvom rade hovoriť o princípe partnerstva. Tento princíp e, podporujeme ako CMR a myslíme si, že je to princíp absolútne zásadný pre tvorbu európskej politiky. A len k tomu, že je to princíp, ktorý ovplyvňuje do veľkej miery miestnu a regionálnu úroveň. Náš pohľad na správu pána van Nistelrooy je veľmi pozitívny. On tam navrhuje, aby sme rozšírili tú správu tak, aby sa e, zohľadňovali aj potreby miestnych a regionálnych orgánov. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú chceme zdôrazniť viac, a to, že miestna a regionálna úroveň, teda jej orgány, by mali byť e, úplne zapojené nielen do prípravy programu, a nie len do prípravy e, a spracovania partnerských zmluv, ale aj do všetkých ostatných fáz implementácie politiky súdržnosti. A keď sa pozrieme na návrh e, správy pani Krell a pána van Nistelroja a pozrieme si pripomienky, ktoré boli vykonané k článku 4 odseku 4, to je pozmeňovací návrh 19 a časť, ktorá vysvetľuje e, význam priorít, tak si myslím, že sa dopracujeme k veľmi peknému zhrnutiu nášho stanoviska e, potreby zapojenia miestnej regionálnej úrovne. Tam sa hovorí o tom, že je potrebné akceptovať princípy viacúrovňového riadenia, treba ich posilňovať a že toto je zároveň podmienka toho, aby e, mohli byť realizované ciele únie ako takej. Tu je veľmi dôležité zdôrazniť, že e, partnerstvu e, treba dať formu pomocou určitého kódexu a my si budeme musieť v tomto definovať, kto sú vlastne naši partnery a ako by jednotliví partneri mali byť zapojení do politického procesu. Lenže my na miestnej regionálnej úrovni chceme zdôrazniť aj to, že miestne a regionálne orgány by mali byť brané ako partnery a nie ako záujmové skupiny alebo iné e, organizácie. My sme jednoducho presvedčení o tom, že Úspech programu bude závisieť od všetkých partnerov a od ich zaangažovania. Tiež e, uznávame, že miestne regionálne orgány zohrávajú špecifickú úlohu vzhľadom k legitimite, ktorú majú. My sme totiž volení ľuďmi a máme, máme istú zodpovednosť tiež ehm, máme zodpovednosť, sme zodpovednosť za rôzne aspekty života, a to nie len e, hospodárskú mm, zodpovednosť. Pričom my sme predložili svoje návrhy pozmeňovacích, teda svoje pozmeňovacie návrhy a by som chcela povedať, že najmä k článku 5 bodu 1 by sme e, chceli zdôrazniť, že miestne a regionálne orgány, respektíve takto spolu s členskými štátmi, by mali e, riadiť to partnerstvo, teda miestne a regionálne orgány by mali byť vnímané ako partnery a nie ako zájmové skupiny alebo zájmové organizácie. A ďalej k, ku kódexu správania E, treba definovať, čo rozumieme pod partnerstvom, pretože my tu vidíme riziko, e, že sa nám vyskytnú problémy na miestnej a regionálnej úrovni. A to nielen medzi jednotlivými členskými štátmi. Skrátka je potrebné, e, je potrebné popísať, čo vlastne chceme dosiahnuť. Ešte raz by som teda chcela poďakovať za to, že ste nás pozvali na e, toto zasadnutie. My vám všetky tieto naše pripomienky rozošleme v písomnej podobe. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička pani Gunárson. Teraz by som chcela menom Eurocitis e, dať slovo panu Polovi Tilsiovi. Drahí kolegovia, chcel by som poďakovať výboru REGI za to, že nás sem dnes pozval a že môžeme prehovoriť. Moje meno je Paul Tilsley, som zástupcom Mestskej rady mesta Birminghamu. My sme dostali ako mesto viac ako 450 miliónov eur z Európskej únie a to malo obrovský vplyv na e, hospodárenie našho mesta, ale ešte stále zostáva množstvo práce, ktorú treba urobiť. Tradičná výrobná báza mesta je v úpadku, momentálne funguje na 50 ekonomická kríza a nezamestnanosť majú veľký negatívny vplyv. Tá nezamestnanosť je na úrovni 12,8 a je, e, existuje veľký potenciál ďalej využívať výskum a inovácie e, našich univerzí. Ja by som chcel povedať, že bez investície Európskej únie do mesta za uplynulých 25 rokov by Birmingham bol e, na podobnej úrovni ako americký Detroit. Ja dnes nehovorím len za jedno mesto, ale zastupujem Eurocities, čo je sieť 140 veľkých miest v Európe. Ide o politickú platformu, z ktorej môžete, môžeme hovoriť s predstaviteľmi Európskej únie ako rovný s rovnými. My zastupujeme urbánny rozmer politiky súdržnosti, o ktorom sa za posledných 6 mesiacov pravidelne hovorí. A dnes by som chcel reagovať špecificky na navrhované nástroje z pohľadu našich miest. Ale predtým, než to urobím, by som chcel zdôrazniť jeden zo základných bodov. Nové nástroje budú skutočne účinné len vtedy, ak nastavíme správne systémy riadenia. Veľké mesta totiž musia priamo byť zapojené do národného procesu a rozhodovania o investičných prioritách a prehobovanie úlohy miest v tomto smere je veľmi dôležité na to, aby sme zabezpečili e, účinné viacúrovňové vládnutie, konzistentnú stratégiu a lepšiu e, hodnotu za vynaložené prostriedky. Pokiaľ nenastavíme správne princípy, tak regionálna politika nebude dobre optimalizovaná a to nemôžeme dopustiť. Ja by som sa teraz, um, ja by som sa teraz venoval problému združovania prostriedkov určených pre mesta. Vy ste viete, že uh, minimálne 5 prostriedkov má byť venovaných integrovanému a udržateľnému mestskému uh, rozvoju. To samozrejme nie je 5 pre mesta, ale je to minimálna alokácia pre integrované teritoriálne investície. 70 eh, eh, občanov Európskej únie žije v mestách a zaslúži si viac než 5 európskych investícií. Toto minimum však bude stimulovať integrovaný prístup a umožní mestám, ktoré boli zanedbávané v tomto rozpočtovom období, aby sa vymanili ale 5 to je veľmi málo. Tam, kde členské štáty uplatňujú takéto minimálne úrovne, e, budú mesta trpieť v nasledovnom e, finančnom období. A to nemôže byť cieľom ambicioznej urbánnej agendy komisie, ktorú komisia predstavila. Musí tu byť jednoducho jasné, ehm, jasný záväzok financovania mestských činností a súdržnosť v rôznych programoch. My eh, chceme podporovať napríklad integrované teritoriálne investície IT, aby, ITI, aby smerovali aj do miest. A mm, v prvom rade chceme zvýšiť viditeľnosť eh, a záujem o, o integrovaný a udržateľný mestský rozvoj. Po druhé, je potrebné, aby sa e, teritoriálny a geografický rozmer uplatňoval, uplatňoval aj pri pridelovaní prostriedkov, tak aby mestá, e, susedstva, regióny mohli spolupracovať. No a ďalej je to príležitosť pre mestá, ktoré e, sa môžu zhostiť úlohy správy a rozdeľovania nových investícií. Správne delegovanie financovania pre mesta je jednoducho vitálny element a vďaka tomuto tento nástroj pre nás znamená krok vpred. Mesta by e, mali zabezpečiť, aby implementácia ITI v mestách bola úspešná a e, je potrebné rozširovať kapacity na čerpanie týchto prostriedkov. My e, neakceptujeme argument, ktorý tu odznel, že mesta nemajú kapacitu a ja vás môžem ubezpečiť, že mnoho miest takéto kapacity má a je ochotných um, takéto partnerstvo na lokálnej úrovni rozvinúť. A tiež chcem jasne povedať jednu vec. Mesta a miestne orgány rozvíjajú teritoriálne partnerstva už 10 ročia, takže tento prístup pre nás nie je žiadnou novinkou. Tiež je veľmi dôležité zaviesť správne riadiace postupy ITI. Tieto postupy by mali uľahčovať kombináciu VSF, ESF, RDF a CF, teda financovania z týchto programov naprieč všetkými operačnými programami a rôznymi prioritnými osami. Toto je jediný spôsob, ako tento nástroj môže ehm, motivovať integrované činnosti v mestách, ktorými sa podarí presadiť rast a, potenciál, a využiť potenciál, ktorý dáva stratégia Európa 2020. Zatiaľ však nie je jasné, ako toto bude možné v praxi. My plne podporujeme myšlienku zoznamu miest, ktoré by um, mali právo um, špecifické financie, uh, vyčlené financie požívať na rozvoj udržateľného mestského rozvoja. Ak by sa takýto zoznam definoval e, v partnerských zmluvách operačných programov, pomohlo by to delegovať ITI na mesta. Ale členské štáty musia spoločne so svojimi veľkými mestami rozvíjať jasné a transparentné kritériá na tvorbu tohto zoznamu. Členské štáty by tiež mali demonstrovať, na akej báze vyberajú participujúce mesta a komisia by e, mala členské štáty pravidelne podporovať v tom, aby toto robili. Zoznam by mal zahrňať aj funkčné mestské oblasti, ktoré v, e, niektorých, v mnohých členských štátoch e, sú reprezentované svojim centrálnym mestom. No a na záver sa dostávame k tej často diskutovanej platforme mestského rozvoja. Urban Development Platform. Domnievame sa, že by mohla predstavovať táto platforma pridanú hodnotu, pokiaľ podporí priamy dialog medzi komisiou a mestami týkajúci sa integrovaného udržateľného rozvoja miest. Takáto platforma by e, mohla pre mesta byť možnosťou, ako sa poučiť zo skúseností e, z uplatňovania nových nástrojov inde a tým by sa e, rozširovali aj ich kapacity, ale ak chceme naozaj podporiť integrovaný prístup, tak je potrebné ísť trocha ďalej. Potrebujeme, aby Komisia, Európsky parlament a členské štáty sa spolu dohodli na novom spôsobe pracovania a to na skutočne ambicioznej meskej agende. Znamenalo by to v prvom rade vyžadovať od miest, aby boli aktívne zapojené do formulovania a riadenia operačných programov. Ďalej e, by to vyžadovalo aby všetci príslušní európsky komisári a členovia par- a poslanci parlamentu sa snažili o dialog s, so starostami miest pri návšteve členských štátov a e, tiež by to vyžadovalo, aby v rámci otvorených dní e, boli podporované aktivity zamerané na mesta. Takže v štyroch bodoch Eurocities tvrdí, že v prvom rade mesta musia byť priamo zapojené do partnerstiev, ktoré budú určovať investičné priority. Toto musí byť jasné z článku 5 Všeobecného nariadenia. Zároveň by mala existovať veľmi jasná mestská priorita, ktorá sa bude uplatňovať pri všetkých investičných prioritách článku 5 nariadenia o ERDF. A po tretie, členské, štát, e, členské štáty by mali delegovať e, financovanie na e, mesta a funkčné mestské oblasti tak, aby bolo možné efektívne riešiť výzvy, pretože v podstate mesta sú a budú tým kľúčovým elementom, ktorému sa bude dariť presadzovať e, ciele územnej súdržnosti a priority Európa 2020 v teréne. No a na záver musí existovať explicitná a transparentná selekcia miest pre delegovanie prostriedkov na báze národného procesu. Toto musí byť jasné z článku 7 nariadenia o ERDF. A rád by som uzavrel svoj príhovor eh, jedným, jednou myšlienkou. Rýchlosť zmien v Európe, ktoré bez hľadu na to, či sú ekonomické, sociálne alebo politické, je vysoká. My sme, na, my sme v štartovacom poli nového 7-ročného obdobia, kde mesta a občania budú v ohnisku všetkých týchto zmien my budeme mať nástroje, nástroje a inštrumenty na to, aby tieto zmeny mali pozitívny a dlhodobý dopad. A pokiaľ túto príležitosť nevyužijeme teraz, tak je veľké riziko, že ambície stratégie Európa 2020 zostanú len víziou nádeje, ktorá sa nepretaví do výsledkov v teréne. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Thank you very much. There was quite a strong Ďakujem veľmi pekne. Som si istá, že v diskusii bude e, veľa e, žiadostí o slovo. Teraz otvoríme diskusiu, ale na začiatku by sme dali slovo na členom nášho výboru, najmä spravodajcom, ale nie len spravodajcom. A potom, keďže tu máme zástupcov komisie, dáme slovo aj im. Mimochodom sú tu zástupcovia z parlamentu Toskánska, ktorí tiež dostanú slova. Drahí kolegovia, tí, ktorí chcete prehovoriť v diskusii, dajte mi vedieť čo najskôr, aby sme mohli vypočítať zhruba čas, ktorý budeme môcť prideliť ehm, jednotlivým rečníkom. Každopádne by som teraz chcela dať slovo spravodajcom za, za e, všeobecné nariadenie. Neviem, kto bude chcieť začať. E, Lambert, myslím, že vy budete tentokrát prvý. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička veľmi rád sa ujmem slova. Chcem poďakovať za toho ducha spolupráce, ktorý bol jasný s príspevkou. Je jasné, že všetci sme ochotní formulovať a veľmi ambiciozne ciele a presadzovať ich v praxi a mm, vychádzame z, z veľmi jasnej tradície na ktorej je Európska únia vybudovaná. My e, spolupracujeme na decentralizovanej báze a na viacerých frontoch chceme e, ísť viac do hĺbky, chceme e, tie nové výzvy stratégie Európa 2020 presadzovať zacielenejšie. No a my hovoríme o veciach, ktoré sú tak dôležité pre všetkých, aj pre členské štáty, že um, ehm, partnery v členských štátoch e, chcú e, sami vstúpiť do diskusie, chcú sami byť zaangažovaní do riešenia tej krízy e, a chápu, že tá situácia je tak naliehavá, že do dvoch, troch mesiacov povedzme treba vypracovať plán, treba vypracovať nejaké aktivity, navrhnúť, čo sa bude robiť a nasadiť tieto veci v praxi. A ja by som rád podporil tohto ducha tej aktivity a myslím si, že e, sme to aj ako spravodajcovia e, mohli veľmi dobre využiť a pozorovať, keď nám bola ponúkaná spolupráca z regiónu a z iných strán. No a ja by som chcel ešte spomenúť niekoľko bodov, reagovať v podstate na veci, ktoré odzneli v tých štyroch príspevkoch. V prvom rade partnerstvo. V texte, ktorý sme predložili, by sme chceli e, špecificky definovať verejné orgány, a to už v prvých článkoch alebo v úvodných článkoch, teda orgány, ktoré budú spolupracovať. A ďalej by sme pre každý členský štát eh, chceli získať určitý súhlas pre partnerstvo pred plánovaním, pred samotným plánovaním krokov. A v tejto chvíli sú tu členské štáty, kde bude musieť prebehnúť určitá denacionalizácia. My chceme poďakovať za podporu Európskeho parlamentu, ale chceme aj my ísť ďalej. Um, aby sme sa dostali do nejakej vyššej fázy. Druhá otázka. Chcem sa spýtať, či dokážete akceptovať to, čo e, je obsahom pojmu e, špecializácie alebo inteligentné špecializácie regiónov. Či dokážete akceptovať otázku alebo toto teda to, to, to riešenie tých schodov k dokonalosti, teda je to využitie výskumnej a invest, inova, inovačnej infraštruktúry v regiónoch a prostredníctvom toho prechod k tej znalostnej ekonomike. Vedeli by ste teda sa k tomuto vyjadriť? Ja by som chcel tiež viac počuť o tej územnej, súdržnosti, ktorá bola doplnená, pretože my v parlamente aj na národnej, aj na regionálnej úrovni veľmi často diskutujeme o, o územnej súdržnosti a Ide v podstate o to, že ak na jedno miesto koncentrujeme nejaké činnosti, tak jednoducho to inde e, bude musieť chýbať. Čiže tam ide o spoluprácu medzi regiónmi a o zdieľanie znalostí, e, ktoré ešte v minulom programe boli v rôznych programoch, čiže v minulom dobi boli v rôznych programoch a ak e, Teraz budeme predkladať pozmeňovacie návrhy týkajúce sa napríklad toho, aby, aby regióny v pôvodnom cieli 1, teda menej rozvinuté regióny, aby aj tieto regióny e, mali povinnosť investovať e, prostriedky do svojho regionálneho rozpočtu do spolupráce so silnejšími regiónmi, čím by v podstate sa v Európe regióny špecializovali, stretávali by sa a vymieniali by si špičkové znalosti. Teda nielen, že by, si ich, že by, si, že by ich zdieľali, ale že by povedzme aj smerovanie inovácií a definovanie e, vzdelávacích programov e, dohadovali medzi sebou. Takže takto to zrejme v Európe bude musieť byť o 20 rokov. Ten svet sa nezastaví a um, ten e, rozvoj, ten v podstate je treba sledovať. A my by sme e, mali podporovať e, rôzne programy, napríklad program, program Horizon 2020. Konstance Krell, also rapporteur for the general regulation. Pani Krell, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Úvodné prejavy jasne poukázali na to, že už veľmi dlho dobre spolupracujeme. Tie najdôležitejšie body, ktoré boli uvedené, sme spomínali aj v našej správe a myslím si, že vo výbore a rovnako aj v parlamente to v rozsiahlej miere podporíme. Chcela by som sa však vyjadriť k dvom bodom. Jeden bod sa týka e, otázky makropodmienečnosti. Myslím si, že práve ako Európsky parlament by sme mali dať jasne najavo, že makropodmienečnosť a hospodárstva v členských štátoch so svojimi rozpočtami nemá e, bezprostredne nič dočinenia s koheznou politikou. Sú to dve odlišné veci. E, je to síce potrebné, ale e, kohezná politika v regiónoch nemôže byť predsa závislá od toho, ako národné vlády zaobchádzajú so svojimi finančnými prostriedkami. Na to musíme nájsť nejakú inú cestu. Preto navrhujeme vyškrtnutie článku 21. Myslím si, že každý s tým súhlasí, ale budeme na to potrebovať širšiu podporu vo výbore a v parlamente. Čo však nechceme, je, aby ten nástroj, ktorý už existuje pre kohezný fond, bol niečím e, takým podmienený. To by sme chceli ponechať tak, ako to je. Kohezný fond bol vymyslený preto, aby e, členské štáty boli vedené k euru, e, boli vedené k menovej únii a kohezný fond závisí e, od toho, aby, a ako sa snažia členské štáty naplniť kritériá pre spoločnú metu, menu euro. A tam sú vymyslené potom sankcie, ale nemá zmysel, aby vývoj v regióne bol sprevádzaný e, hrozbou, že keď nebudete robiť to a to v regiónoch, tak nedostanete nejaké peniaze. To nie je správne malo by tam byť prepojenie na koheznú politiku a preto sme naozaj za také drastické vyškrtnutie článku 21. Vo výbore sme si veľmi zajedno v tom, e, že vývoj v mestách e, by mal byť považovaný za centrum e, rozvoja kohesnej politiky, nielen preto, že tam žije 75 obyvateľov, ale a pretože tie ciele, ktoré chceme dosiahnuť kohesnou politikou, sa realizujú v mestách. Či už hovoríme o e- energetickej efektívnosti alebo znižovaní eh, CO2 v mestách. Eh, jednoducho eh, sa to naozaj sústreďuje v mestách. Pokiaľ ide o tie ostatné priority, aj na tých sa budú mesta vo veľkej miere podielať. To by sme mali dať ešte jasne najevo, že vývoj v mestách si veľmi ceníme, potrebujeme aj pre to, aby sme mohli realizovať koheznú politiku. Máme však určité pochybnosti a preto by som sa chcela ešte opýtať, či má naozaj zmysel uh, mať ešte ďalšie fórum pre výmenu skúseností medzi mestami. E, vaša organizácia, ktorú zastupujete, ukazuje, že takéto fóra už existujú a dobre pracujú. Nie je teda zmysluplnejšie dať tam vyšší vklad, než e, vymýšľať nejaké nové fórum, než pripravovať nejaké ešte väčšie e, projekty v mestách. E, myslím si, že to nemá veľmi dočinenia s efektívnosťou prostriedkov a vynakladanie prostriedkov. Takisto si myslíme, že treba mať indikatívny zoznam projektov v mestách a mal by byť do určitej miery flexibilný. Treba predsa ponechať členským štátom, aby zadefinovali mesta v prvom rade a potom, aby zadefinovali fungujúce regióny a aby pripravili kritéria Napríklad mohli by povedať, že Birmingham bude aj e, v budúcnosti e, podporovaný. Samozrejme, bude Birmingham aj v budúcnosti podporovaný, nebojte sa. Ale to nie je naša práca tu. My by sme tu mali stanoviť e, kritéria a nie hovoriť o tom, ktoré mesto bude a ktoré nebude podporené. A členské štáty by mali potom rozhodovať o tom, ako to bude ďalej keď bude zoznam eh, pripravený, tak potom bude mala možnosť neskôr eh, robiť tam zmeny. Myslím si, že to, čo navrhujeme, je efektívnejšie pre mesta aj pre regióny. A k tomu by som si ešte rada vypočula vaše stanovisko. Ďakujem. Jan Olbricht. Ďakujem, pán Olbricht. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel veľmi rád poďakovať zástupcom organizácií, ale aj za dokumenty, ktoré nám predložili a samozrejme za ich účasť. Ehm, zameriam sa na zopár bodov, ktoré tu boli nadnesené, napriek tomu, že sú tu isté prvky, ktoré možno vnímať aj inak, zo strany týchto inštitúcií napríklad sú tu isté prvky, ktoré sú spoločné pre všetky tieto subjekty, ale sú tu aj isté prvky, ktoré tieto inštitúcie, tieto subjekty e, odlišujú. Pretože v opačnom prípade by sme samozrejme Ehm, nepotrebovali toľko ehm, organizácií, ktoré zastupujú ehm, rozličné záležitosti. Prvá vec, ktorá tu zaznievala v pripomienkach, je otázka viacúrovňového riadenia a najmä ide o otázku partnerstiev a otázku etického kódexu, kódexu správania. No a tu práve vzniká otázka, pretože e, komisia s radou Mm, o tom diskutuje. Teda diskutuje sa tu o obsahu kódexu správania. A myslíte si preto, že takýto dokument by mal byť dokumentom na európskej úrovni, alebo e, po prípade by takýto dokument by mal byť ponechaný na členských štátoch a na vyjednávaní členských štátov s partnermi. Chceme jeden model alebo nie? To súvisí aj s tzv. partnerskými zmluvami. Takže inými slovami, kto má byť tým partnerom, aká bude definícia partnera, kto bude prizývaný k spolupráci na takýchto partnerských zmluvách. Ako by sme to mali vnímať? Aký by mal byť pomer medzi miestnymi, regionálnymi a inými orgánmi. Ide o citlivý bod, o citlivú otázku. Súvisí to s programovaním fondov na národnej úrovni a malo by byť naozaj jasné. S tým súhlasíme, ale malo by sa o tom rozhodnúť na úrovni EÚ, alebo by sme to mali ponechať na členských štátoch. Takže otá- tak znie otázka. Pokiaľ ide o tie partnerské zmluvy, e, tam je celý rad prvkov, ktoré sú veľmi dôležité. Napríklad e, ide o zoznam miest, o ktorom hovorila aj pani Krell. Na návrh ktorý pravdepodobne podporíme v parlamente, nebude zoznamom ako takým, ale budú to kritériá, ktoré sa budú pripravovať na národnej úrovni, pretože nemožno použiť e, pravidlo e, jedno pravidlo, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. Takže hovoríme tu o kritériách 5-percentnej alokácie a tak ďalej. A to je veľmi dôležité pri príprave takéhoto zoznamu a pravdepodobne takto sa to bude riešiť. Pokiaľ ide o návrh nariadenia, ja by som navrhol, aby sa vypustila odvolávka na platformu, teda Urban Development Platform, teda platforma mestského rozvoja. Hovoríme tam o vzťahu s partnerskými zmluvami. E, ďalším prvkom, o ktorom hovoríte v dokumente, je strategický rámec alebo aký by mal byť právny status takýchto strategických rámcov. Máme tu aj nedávny návrh zo strany e, spravodajcov, teda spoločný strategický rámec. Mal by to byť legislatívny akt, delegovaný akt, podľa nás by to mal byť legislatívny akt a pokiaľ ide o formu, to je zatiaľ otvorené a aj o tom hovoríte v dokumente. To súvisí s e, kľúčovými akčnými krokmi a so vzťahom medzi jednotlivými fondami, takže vaše Takže to je dôležité, to ste, to ste už nadnesli. Po tretie, hovoríte o ERDF, teda Európskom fonde regionálneho rozvoja, hovoríte o investíciách do regiónov, ktoré sú lepšie rozvinuté. Um, tu na tomto mieste prebiehajú diskusie a ja v správe e, sa pokúsim navrhnúť Európskemu parlamentu, aby sa uh, tá, toto obmedzenie, o ktorom sa tu hovorí, bolo vypustené. Obmedzenie teda, ktoré sa týka investícií do lepšie rozvinutých eh, regiónov. Európska komisia má iný názor, ale ja si myslím, že kríza práve opodstatňuje vypustenie takéhoto obmedzenia z textu. a na záver by som vás, sa vás rád spýtal, mm, aký je váš názor na to, aký, bam, aký by bola optimálna forma kódexu správania, na akej úrovni by takýto kódex mal byť definovaný. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som sa rada všeobecne vyjadrila. Kolegovia, ten zoznam je tak dlhý, prosím vás pekne, neprekračujte rečnícky čas troch minút a zameriavajte sa prosím len na to, čo sa teda vzťahuje aj na to, čo sa vzťahuje teda na to, čo naši kolegovia z asociácie um, tu nadnesli. Nech sa páči, pani Joachim. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj zástupcom miest a regionov, že sú našimi hostiami a že nás pozbudzujú v tom, aby sme pokračovali v tejto diskusii, ale ja by som ich tiež eh, chcel pozbudiť, aby vstúpili do národnej diskusie, pokiaľ ju ešte nezačali. Eh, zistili sme, že ciele pre eh, koheznú a štruktúrálnu politiku sú veľmi silno ovplyvnené stratégiou do roku 2020 Počuli sme od e, niektorých vlád, že sa má podporovať predovšetkým e, rast a zamestnanosť štruktúralnými prostriedkami vzhľadom na krízovú situáciu. A vidíme predovšetkým aj s obavami, že predovšetkým tie krajiny, ktoré by mali čo najviac profitovať z koheznej a štruktúralnej politiky sú e, práve tie Eh, krajiny, ktoré nie sú schopné čerpať eh, tie finančné prostriedky vo väčších sumách alebo eh, teda využiť lepšie tieto finančné prostriedky. Takže musí nám ešte niečo iné napadnúť, ako lepšie využívať tieto prostriedky. Kolegovia Eh, už eh, sa pýtali, aby som tiež sa vedieť, eh, ako ďaleko sú tie rokovania o partnerských vzťahoch. Mali by začať, mali začať v marci a v apríli medzi komisiou a členskými štátom a partnerské zmluvy sa uzatvárajú na úrovni členských štátov a regiónov. Ako je tam zabezpečená účasť regiónov, kto tam bude hovoriť za regióny, bude e, to e, národná vláda alebo komisia bude dbať na to, aby regióny boli e, zohľadnené. Potom je tu mestský rozvoj. Tam sa počíta s 5% v rámci členských štátov. Už som počul o rokovaniach medzi zamestnancami komisie a tými, ktorí sú e, zodpovední za operačné programy, hovoria o tom, že 5% na úrovni členských štátov nie je tak veľa a po druhé priority sú iné. No, treba si zobrať do úvahy stratégiu do roku 2020, predovšetkým rast a zamestnanosť. A mesta tu zohrávajú e, dôležitú úlohu. Niekedy sa to dostáva ale e, pod koberec, nedostáva sa to do popredia. A tie diskusie, ako počujeme, um, nemajú veľké možnosti nejakej dohody. Um, my sme počuli o členských štátoch, ktoré uzavreli nejakú dohodu, ako by boli priateľmi lepšieho um, míňania prostriedkov. Potom sú ďalšie štáty, ktoré uzavreli zase priateľstvo kohezie, ale kohezná štrukturálna politika sa vždy považovali za regionálnu e, politiku a niekedy sa zatlačajú do úzadia. No a pokiaľ ide o zástupcov tých oblastí, ktoré sú e, oblastiami cieľa 2, pokiaľ ide o rast a samé sa chcel by som vedieť, čo hovoríte o tých 50% pre e ESF, 80% pre inovácie a iba 20% pre to, čo je vlastne podstatou týchto fondov a samozrejme u tých menších eh, prechodných oblastí eh, sú tieto kvoty nižšie. Eh, Ďakujem veľmi pekne, Maria. Ďakujem, Teres. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Prepačte, že som prišla e, neskoro, musela som vystúpiť ešte na inom výbore, takže nebola som tu počas vystúpení zástupcov miest. Ale prišla som včas, aby som si vypočula o tom, že tu zaznela podpora potreby fondov a je zrejme, že miesta dnes stoja pred oveľa väčšou výzvou, ako povedal zástupca za Birmingham. Naozaj treba, treba hľadať tie synergie medzi fondmi, treba hľadať doplnkovosť medzi fondmi. Preto je potrebné, ja chápem, že Treba, aby prebehol priamy dialog medzi miestnymi zástupcami, medzi miestnymi samozprávami, ktorí poznajú, ktoré sú tu tie potreby občanov, um, aby aby naozaj mohli e, byť tieto fondy využité primerane a efektívne, aby pomohli občanom nájsť si pracovné miesta v týchto časoch krízy. My samozrejme súhlasíme so synergiami, s doplnkovosťou týchto fondov a samozrejme treba hľadať aj spôsoby, ako ich zlepšovať. Európsky sociálny fond je užitočným nástrojom v časoch krízy, ale treba samozrejme aj podporovať ďalej všetky fondy. Takže my samozrejme všetci súhlasíme um, s tým, že treba hľadať takúto doplnkovosť, treba lepšie pracovať a pokiaľ ide o tie špecifika, o ktorých hovorila pani Krel, ešte okrem toho spoločného finančného rámca treba hľadať e, efektivitu aj cestou dialógu. Nehľadajme nové platformy, ale aktivujme, zlepšíme už tie, ktoré máme a snažme sa o efektivitu a som si istá, že občania na to čakajú. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Kadet, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, len taká drobná pripomienka k tomu, čo tu zaznelo, o čom hovorili naši hostia. Prvom by som chcel poďakovať za ich účasť, za to, že prišli medzi nás. Uh, Chcem poďakovať aj za ich príspevok k budúcej politike súdržnosti. Chcela by som pripomenúť úlohu parlamentu. Na tomto mieste chcem poďakovať Konstanci a Lambérovi za odvedenú prácu a chcem zdôrazniť to, že sú tu dvaja spravodajcovia ehm, na, teda k tomuto tak dôležitému dokumentu. Je to dobrá lekcia do budúcna aj pre ďalšie výbory. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Jean-Yves Diam. chcem povedať asi toľko, aj keď tá makroekonomická podmienečnosť, pre ktorú sme boli mnohí z nás takí zapálení, Teraz si však myslím, že mohlo by to predstavovať určité zablokovanie, ale pre nás to tak nebude. Ja patrím k tým, ktorí si myslia, drahý Jean-Yves, platí to aj pre všetky regióny, teda, že treba participovať na tom riešení ehm, deficitu verejných zdrojov a treba tu niesť aj ehm, znášať určité náklady, treba, treba, treba, treba znášať aj väčšiu mieru zodpovednosti. Prečo nie? S tým súhlasím, ale zároveň vzhľadom na ten deficit verejných financií ehm, nám spôsobuje isté obmedzenia. A na to takisto treba myslieť. Komunikačné technológie, naozaj to je veľmi dôležité, teda tie komunikačné, všetky komunikačné kanály, internet, vysokorýchlostný internet a tak ďalej. Toto je skutočná priorita pre politiku súdržnosti, pokiaľ ide o to, čo povedala pani Saban. Áno, a ja si myslím, že je dôležité, aby sa tieto fondy sústredovali v rámci tých 11 priorít. Máme tu stratégiu Európa do roku 2020. Pýtam sa však, však mm, ohľadne to, tej požiadavky ohľadne mm, voľného výberu koncentrácií. Takáto selekcia, tento výber by mohol viesť k tomu, že by sa určité veci prekrývali, možno fragmentovali, takže na to treba dávať pozor. Toľko z mojej strany, pani predsednička. No a teraz v každom prípade tá práca, ktorá bola vykonaná zo strany spravodajcov, je excelentná. A ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Sanchez Smith. Chcem v prvom rade, prvom rade poďakovať všetkým, ktorí medzi nás prišli za to, že sa podelili s nami o svoje poznatky, o svoje skúsenosti. Áno, tu v Európskom parlamente máte skutočného spojenca pre ambicioznú politiku súdržnosti a partnerstva. To treba povedať. Myslím, že máte pravdu, keď hovoríte, keď trváte na princípe partnerstva, na tom, aby každý miestny a regionálny orgán mohol prispievať ku koncepcii dôležitých programov, ak dovolíte, vyjadrim sa k dvom aspektom. Politika súdržnosti je politikou investícií na úrovni územných celkov, na tom sa myslím všetci zhodneme, tak tu práve treba zobrať aj do úvahy aj tú rozmanitosť a zároveň treba myslieť na Európu v budúcnosti a stratégie dlhodobého charakteru. Európske investície nenahrádzajú národné investície, musia priniesť, ako všetci vieme, istú pridanú hodnotu k spoločným projektom. Pokiaľ ide o partnerstvo, Európa nemôže ísť proti princípu subsidiarity pri definícii partnerstva. Toto nemôže byť 100% záväzné, ale môže to byť podporované. Domnievam sa, že formulácia, ktorú navrhujú naši spravodajcovia v tom všeobecnom nariadení, zodpoveda vašim očakávaniam. Partnerstvo tu vysvetľujú teda tak, samozrejme, že to bude zodpovedať inštitucionálnemu rámcu, ale aj e, primeranému, istému istej primeranej úrovni, teda tej územnej, a zároveň, že pri príprave či realizácii sa bude plne rešpektovať duch takéhoto partnerstva. Zároveň chcem pozdraviť e, a oceniť e, toho ducha kompromisu, myšlienku kompromisu, pokiaľ ide o tú makropodmienečnosť, ide naozaj o veľmi širokú, veľkú tému a takýto kompromis nás môže posunúť ďalej. Chcem povedať, že skutočná reálna forma spolupráce, ktorá by bola aj efektívna, e, je naozaj mm, podmienkou nášho úspechu, na ktorú nemôžeme zabudnúť a ako pán Kadet už povedal, partnerstvo znamená účasť aj na posilnení stability. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať všetkým zástupcom našich partnerov, ktorí sem prišli. E, veľmi dobre ich chápem. Ja som bol v minulosti niekoľko období primátorom mesta a teraz som aj predsedom samozprávneho kraja. A súhlasím s nimi, s regiónmi v tom, že musíme dovoliť regiónom, aby mali naozaj dostatočný manevrovací priestor na to, aby, aby mohli mať hlavné slovo pri tom, e, do čoho sa budú investovať finančné prostriedky. 90 e, vecí, čo tu zaznelo, ja s nimi súhlasím, ale chcel by som povedať jeden konkrétny príklad, e, o ktorom sa, sa môžeme ďalej diskutovať, lebo zaznela tu jedna vec, že niektoré regióny zateplujú budovy, a akú to má pridanú hodnotu pre Európsku úniu. Tu by som chcel povedať jednu vec. Ja, keď som nastúpil do funkcie predsedu samozprávneho kraja pred 2,5 rokmi, tak som si urobil audit všetkých svojich budov, všetkých e, činností a zistil som, že napríklad v školstve, ak v školstve mám obrovské energetické úniky a ak tu budem investovať do zateplenia, ktoré sa mi vráti za niekoľko mesiacov, možno za 3 až 4 mesiace, tak tým, že to urobím, Eh, efektívne postihnem životné prostredie, bude menej skleníkových plynov, usporím obrovské finančné prostriedky, za 4 mesiace sa mi pri niektorých školách vrátia, keď ušporím, tieto zdroje môžem použiť na lepšie vzdelávacie aktivity. A preto to hovorím ako príklad, že toto je naozaj zmysluplné, aby sme investovali aj do zateplenia niektorých budov, lebo získame financie na to, aby sme sa priblížili veľmi výrazne k Európe 2020. Eh, Eh, balík financií je obmedzený. Niekedy som sa musel rozhodovať, že či použijem financie na inteligentná škola alebo financie na to, aby som zateplil budovu. Keď použijem peniaze na inteligentná škola, tak, ich, tak robím to zmysluplne, ale keď použijem na zateplenie niektorej budovy, tak získam dlhodobo financie aj na inteligentnú školu. To znamená, naozaj je potrebné, aby sme tieto veci naozaj zvážili a robili maximálne voči tomu, aby bola čo najvyššia pridaná hodnota voči Európe 2020. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem pekne, Ivars Goodmans. Ďakujem veľmi pekne. Uh, chcel by som sa zamerať iba na jednu vec vo vašom dokumente. Chcel by som citovať, že miestne a krajské samozprávy uh, máme kým správať ako k partnerom, nie ako k zainteresovaným stranám. Vy ste tu písali o podpore pre územnú koheziu a odvolávate sa na existujúcu situáciu a hovoríte o možnom financovaní kohezie. A začali ste s bodom 1. My sme teda radi, že Všetky princípy pre územnú koheziu boli dodržané. Koniec citátu, ale to je iba čiastočné, pretože ak budeme naozaj počítať tento nový návrh komisie pre koheziu, ktorý vydali v lete minulý rok, tak je veľmi ťažké povedať, či by sme mali pričleniť alebo nie, ale tie Ehm, prostriedky, ktoré sme ehm, mali predtým, boli o 5,1 nižšie. A tak preto, keď hovoríte o absorčnej kapacite v bodoch 7, ehm, 8 a 9, tak ste veľmi agresívne proti. Hovoríte, že CMR a členovia sú proti obmedzeniu finančných prostriedkov pre regióny na 2,9%, 2,5% HDP. Musím povedať, že týchto 2,5% je dosť veľká suma. Obávam sa, že tá suma eh, nebude vyššia. Bol by to zázrak, keby to bol viac ako 2,5%, ale v podstate by som chcel podporiť vaše stanovisko k týmto 2,5% a jediná vec, ktorú môžem povedať, je, že keď budeme v takej situácii, že tie peniaze nebudú v rovnakom objeme, ako máme teraz a to sa môže e, stať vzhľadom na finančnú situáciu v Európe, tak e, minimálne by som chcel navrhnúť, aby sme porozmýšľali aspoň o situácii, že budeme mať e, strop. Keď e, chceme zvýšiť z 3,2 na 3,7 HDP, e, tak to bude závisieť od toho, aké dobre bude to HDP. Ak sa bude uplatňovať ten istý princíp, ktorý navrhla komisia, neviem, ako sa to bude dať meniť? To nemá nič spoločné s novým MFF. Keď sa niečo zmení, tak maximálne tam bude plus minus 0,25%. Eh, to znamená, že to bude 2,25 až 2,75%. Musíte naozaj brať do úvahy to, čo tam píšete v tej správe, že sa tam obrovské rozdiely medzi uh, rozvinutými a menej rozvinutými e, regiónmi. A môj návrh je, aby ste nad tým e, porozmýšľali. Bude veľmi ťažké e, dosiahnuť vyšší strop. A po druhé, pokiaľ ide o, o mesta a zoznamie, súhlasím s tým, čo povedal pán Obricht a pani Krell, Viete si predstaviť, aká ťažká to bude práca dať dohromady takýto zoznam miest? Nikto nevie, ako by sa mohla zmeniť situácia v národných e, štátoch. Situácia je dynamická. Mali by sme poprvé regióny, ktoré majú aj mesta a mali by sme stanoviť kritériá a tie kritéria by sa tam mohli uplatňovať. Keď však e, budeme uplatňovať kritéria pre nové subjekty, ktoré by sa e, mohli zmeniť a keď spíšete zoznam miest, tak v konečnom dôsledku budete musieť zmeniť kritériá aby ste sa prispôsobili tomu zoznamu miest. Preto nesúhlasím s posledným spravodajcom z vašej strany a podporujem našich spravodajcov v tomto prípade. Ďakujem veľmi pekne, Derek Von. Ďakujem, pani predsednička. Ja samozrejme súhlasím s tým a podporujem mnohé tie návrhy, ktoré sa tu objavili zo strany kolegov z rôznych e, regionálnych organizácií. Ja súhlasím s tým, čo sa snažia dosiahnuť, ale e, veľkou otázkou pre mňa je, ako e, dosiahneme to, čo navrhujú. Napríklad pani Galesen a pani Sibar hovorili o úlohe regionov. A regióny by mali byť veľmi dôležité. Pani Sibar napríklad povedala, že o tematických prioritách by sa malo rozhodovať na regionálnej úrovni a súhlasím s tým. A otázkou je, či to dosiahneme. Bez pochyby e, sa tento výbor e, v parlamente bude snažiť posilniť to znenie. A v konečnom dôsledku si však vypočujeme slova, ale nie aktivity. A potrebujeme aj návrhy, od kolegov, ako sa to dá dosiahnuť. To by bolo veľmi užitočné pre tento konkrétny výbor. Takisto e, som si E, vypočul e, názor pána Statisliho. Mali ste voľby minulý týždeň a vy ste boli e, v starom parlamente či v novom starom, tak vám nebudem blahoželať. Nož, pán Tilsley, tak či tak súhlasím s tým, že mesta sú ekonomicky veľmi dôležité a treba ich podporovať, ale takisto sa domnievam, že ak e, sú tu investície do miest, tak e, sa musíme postarať o to, aby tie investície e, neboli také, že z nich budú ťažiť iba mesta, ale aj širšie oblasti okolo miest, dokonca aj vidiecké oblasti. Musíme vytvoriť určité prepojenia, aby širšie oblasti mohli ťažiť z týchto investícií. Takže otázkou by bolo, e, pán Tilsley, ako sa chcete postarať o to, aby sa to stalo, aby nie iba samotné mesta ťažili z týchto investícií. No a nakoniec e, by som chcel sa vyjadriť aj k tomu zoznamu miest. Podľa mňa e, by to bol omyl. Ja som z Velsu a my nerobíme rozdiel medzi veľkými a malými mestami ale musíme nájsť nejaký spôsob, ako e, konzultovať e, túto prácu s regiónmi, aby tie regióny nám povedali, ktoré mesta tam sú a ktoré treba podporiť. François Fonzi. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja mám dve pripomienky. V prvom rade, pokiaľ ide o makroekonomickú podmienečnosť, Eh, mal som otázku od pána Lidriona, pretože eh, povedal, že Francúzsko je veľmi za makroekonomickú podmienečnosť, ale naša situácia eh, by bola teraz iná z dôvodu nedávnych udalostí. Takže pokiaľ ide partnerov v politike regionálneho rozvoja. Tí dvaja hlavní partnery sú Európska únia a regióny. Európska únia musí pracovať na prioritách a regióny na potrebách. A toto všetko treba skombinovať tak, aby sme získali dobré operačné programy a dobré výsledky v regionálnej politike. Všetko sa točí okolo partnerskej e, zmluvy medzi EÚ a štátmi. E, chápem, že spravodajca e, sa snaží prekonať tento rozdiel tým, že sa snaží čo najviac zapojiť regióny do tejto zmluvy. Musíme však zajsť ďalej. Musíme sa postarať o to, aby boli možné priame rokovanie medzi EÚ a regiónmi, pretože Ďalšou ťažkosťou je viacročný rámec, finančný rámec, ktorý možno príde neskoro, rok 2013 je už za rohom. A toto všetko sú rozhodnutia, ktoré treba urobiť veľmi rýchlo. A keď robíte rozhodnutia rýchlo, tak môžete konať unáhlenie a prijať rozhodnutia, ktoré potom budete ľutovať celé finančné obdobie v rokoch 2014 až 2020. Takže si treba dať pozor. V návrhu komisie je obava týkajúca sa diferencovania prístupu, pretože v regiónoch sú veľké rozdiely, ale zdá sa, že jediným kritériom, ktoré sa berie do úvahy, je úroveň rozvoja. Sú tu však ďalšie špecifické črty a kritéria, ktoré treba zobrať do úvahy. Napríklad e, komisia neprikladá dostatočný záujem o použitie článku 174 o pokiaľ ide o veľmi špecifické e, regióny, ako sú ostrovy, z akého pochádzam aj ja. A e, komisia hovorí o výkonnostnej rezerve e, pre regionálne programy, keď sa snažia zvýšiť produktivitu Neviem, či by to bol dostatočne e, zaujímavý námet. Možno by e, mohlo byť zaujímavé pozrieť sa na zrýchlenie tempa rozvoja v regiónoch, ale treba sa naozaj pozrieť na to, či konkrétne potreby regiónov sa berú dostatočne do úvahy, e, keď sa pripravuje politika pre všetkých členov Európy. Pán predseda, dámy a páni, samozrejme chcel by som sa poďakovať za príležitosť diskutovať o tejto dôležitej téme so zástupcami asociácií samozpráv. Takisto by som sa chcel poďakovať spracovateľom, že prijali väčšinu pripomienok prítomných zástupcov. A teraz dovolte, aby som vyjadril niekoľko otázok pre diskutujúcich. Poprvé, akým spôsobom hodnotíte zahrnutie princípu partnerstva do všeobecného nariadenia? Ste s tým spokojní alebo nie? Po druhé, nechýba vám ako predstaviteľom asociácií na európskej úrovni nejaký formalizovaný spôsob komunikácie s inštitúciami Európskej únie, s komisiou, parlamentom a tak ďalej. A tretia otázka sa týka možnej prekážky eh, v efektívnej aplikácii princípu partnerstva. Aby sme mohli využiť kapacity, ktoré sú dané prostriedkami technickej pomoci a ktoré sú alokované pre členský štát Aký je váš názor teda na túto oblasť? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel odozdať slovo pánovi Markovi Taradašovi, ktorý je e, predsedom výboru e, pre európske záležitosti e, v Toskánsku. Dve, tri minúty, nie viac. A ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mene toskanského e, parlamentu som e, členom, a dokonca predsedom e, výboru pre európske záležitosti. Chcem sa venovať partnerským zmluvám, makroekonomickej podmienečnosti a systému pre finančné riadenie. V prvom rade by som chcel povedať, že do veľkej miery Súhlasíme s hodnotením spravodajcu a mnohých ďalších rečníkov, pokiaľ ide o makroekonomickú podmienečnosť. Toskanský región sa e, domnieva, že viazať koheznú politiku na určité makroekonomické parametre dohodnuté európskymi vládami na národnej úrovni by bolo rozporuplné z ekonomického hľadiska, pretože rast a vývoj nemôže byť predsa obmedzené iba na politiky ekonomickej finančnej stability. E, inými slovami, musíme robiť rozlíšenie medzi prísnymi opatreniami, ktoré potrebujeme a nejakým e, systémom, ktorý by úplne blokoval raz. E, nachádzame sa v ekonomickej situácii, kde sme v kríze, ktorá sa stáva politickou krízou. Európske regióny musia zostať verné myšlienke Federálnej únie, Federálnej Európy. Ak nezostaneme verní tejto myšlienke, tak e, budeme e, riskovať zachovanie demokracie e, v Európe. Preto súhlasíme s pozmeňujúcim návrhom číslo 44. Potom pokiaľ ide o partnerské zmluvy, článok 5 všeobecného nariadenia o štrukturálnych fondoch hovorí o kľúčovej úlohe regionov. Vieme, že niektorí chcú obmedziť rozsah pôsobnosti tohto článku a chcú vylúčiť e, účasť regiónov e, v partnerských zmluvách. O tom hovorili viacerí rečníci a my si myslíme, že je nevyhnutné obhajovať účasť regiónov. Preto súhlasíme s pozmeňujúcimi návrhy spravodajcov. No a potom tu máme finančný systém, to je technická záležitosť. Domnievame sa, že myšlienka rozšírenia systému finančného riadenia, teda niečo ako je spoločná polnospodárska politika a fondy, ktoré sú tam, je niečo, čo musíme zvážiť, pretože nemôžeme mať jednotné riešenie pre všetko. Máme tu rôzne systémy. Štrukturálne fondy treba e, vnímať v kontexte ich trvania, v kontexte ich životnosti a preto tam nemôžeme robiť e, každý rok kontroly, ktoré sa robia v sektore podhospodárstva. Ďakujem veľmi pekne, teraz 3 minúty komisia. Ďakujem. V prvom rade eh, sa chcem poďakovať mene komisie za to, že ste zorganizovali túto diskusiu. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme si vypočuli vaše názory. Potvrdilo to náš dojem, že návrhy komisie boli dobrým eh, východiskom a že sa nám eh, podporilo získa veľkú podporu. Debata je o tom, ako sa dá zlepšiť to, čo je predložené. V takom ohľade sme naozaj veľmi šťastní, že sme mohli o tom s vami hovoriť a vypočuť si vás. Mám však e, jeden bod, ktorý chcem spomenúť. Žijeme o veľmi ťažkých e, ekonomických časoch a komisia sa domnieva, že kohezná politika môže zohrať dôležitú úlohu pri e, zlepšenie rastu a zamestnanosti. Ale potrebujeme tam dve zložky, dve prísady. Musíme byť e, veľmi silne zosúladení so stratégiou do roku 2020 a po druhé potrebujeme silnú mobilizáciu aktérov na národnej, regionálnej, miestnej úrovni. Potrebujeme obidva tieto prvky. Nemôžeme mať koncentráciu bez e, regionálneho zapojenia, takisto nemôžeme mať regionálne zapojenie bez koncentrácie a takto sa dostávame v zásade ku partnerskej zmluve a k tomu, ako môže fungovať. E, chcel by som teda posilniť niektoré pripomienky, ktoré sa tu dnes objavili. Partnerskú zmluvu nepovažujeme za e, zmluvu o partnerstve medzi komisiou a členským štátom, ale ide o dohodu medzi komisiou a členským štátom menej partnerstva. A my tam potom e, budeme rokovať menej partnerstva. Pán Zeller, položil otázku, ako zaistíme uplatňovanie partnerstva, a to cez článok 5. Komisia bude dávať veľký pozor na tie právne záväzky, ktoré sú vedené v článku 5. Takisto sa chcem vrátiť k tomu, čo povedal pán Alfonzi a k jeho otázke, ako sú zapojené regióny. Samozrejme, partnerská zmluva je mechanizmus medzi veľkým počtom partnerov ale rokovanie o operačných programoch je e, ponechané na členské štáty, ktoré majú silnú regionálnu inštitucionálnu štruktúru a to je ich hlavnou úlohou, takže regióny tu budú zahrávať silnou úlohou. A chcem sa ešte vyjadriť niektorým bodom, ktoré s tým súvisia. E, tematické zameranie. Samozrejme, tematické zameranie musí zobrať do úvahy e, rôzne potreby regiónov a preto komisia e, navrhla, aby sa región považoval za agregát na národnej úrovni musí tu byť aj možnosť prispôsobovať tematické zameranie na základe potrieb regiónov. Teraz e, prichádzam k pomerne ťažkej otázke makroekonomickej podmienečnosti. Chcel by som upozorniť e, výbor na to, že návrh komisie e, nie je iba návrhom o tom, ako zastaviť peniaze. Je to progresívny mechanizmus, ktorý sa snaží vytvoriť prepojenia s dôležitými ekonomickými otázkami a s tým, čo sa deje keď sa pozrite na článok 21, tak vidíte, že prvý krok je dialog medzi eh, členským štátom a komisiou o partnerskej zmluve. Ak chápeme všetci zmluvu ako mechanizmus, ktorý zapája eh, štát a regióny, tak vidíme, že ide o zložitejší proces. Potom tie sankcie a pozastavenie eh, to je niečo, čo by sme uvažovali až po svojom štádiu. A ešte by som sa uh, chcel vrátiť k platforme pre mestský rozvoj. Komisia nenavrhla takúto platformu, pretože nemala pocit, že potrebujeme novú inštitúciálnu štruktúru. My už máme inštitúcie. Navrhli sme tú platformu, pretože uh, sme videli potrebu posilniť kapacitu na podporu eh, výmeny skúsenosti, ako spomenul pán Tilsley. Komisia tu ešte stále vidí túto potrebu a týmto skončím. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem naozaj veľmi pekne. Teraz budeme pokračovať. Nasledovne dám slovo všetkým predsedom a ak budeme mať dosť času, tak eh, budú môcť eh, prehovoriť aj ostatní kolegovia. Takže teraz dávam slovo pánovi Ledvianovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi niekoľko pripomienok doplňujúceho charakteru po mojom prvom príspevku. Rád by som poďakoval jednotlivým prispievajúcim za ich slova. Tiež som tu vnímal určitú konvergenciu názorov v tejto rozprave. Ja musím povedať, že e, som tu ako predseda konferencie prímorských a vzdialených regiónov. Nezastupujem tu teda ani existujúcu francúz, francúzskú vládu, ani budúcu francúzskú vládu, aj keď e, som človek s hlbokým presvedčením. Pokiaľ ide o tie odlahlé oblasti, chcel by som povedať tak pánovi Alfonzimu, ako aj ďalším rečníkom, že to, čo nás vedie k tomu, aby sme predložili návrhy z našej strany je práve to, ako, aké regióny zastupujeme a odkiaľ vlastne prichádzame. Obavy, ktoré tu zazneli, konkrétne, konkrétne z Walesu a z Birminghamu, to sú obavy, ktoré skutočne majú um, všetci v našom zoskupení. A preto sme prišli aj s pozmeňovacím návrhom týkajúcim sa ostrovov. A vysvetľuje to aj uh, Mm, naše obavy ohľadom infraštruktúry a jej nárokovateľnosti medzi regiónmi, teda tými bohatšími a menej bohatšími. Pretože naša intervenčná os je periférna. A ak sa pozrieme napríklad na otázku vysokorýchlostného internetu, tak aj bohatý región, ak je na okraji, tak je v tomto handicapovaný a obmedziť e, alebo znemožniť bohatým regiónom čerpať tieto prostriedky je veľmi zlé a preto som to aj spomenul. Platí to pre komunikácie, platí to pre dopravu, pre našu organizáciu tých e, prímors, prímorských vzdialených oblastí to je dôležité, pretože sú medzi nimi aj oblasti bohatšie, ktoré by nemali byť vyňaté. A ešte by som chcel e, povedať jednu vec k tematickej koncentrácii. My ju podporujeme. A pritom by si človek mohol myslieť, že napríklad naša organizácia by to chcela skôr uvoľniť. Ale nie, my sme za, ale domnievame sa, že obsah tých tematických celkov by, mal byť, by mal byť dostatočne otvorený, aby tam každý región mohol nechať zaznieť svoje špecifické potreby v rámci samozrejme tých všeobecných zameraní energetika, výskum a Európa 2020. Ja tu nevidím nejaké rozdiely v postojoch medzi tým, čo som povedal a čo zaznelo z úst ostatných rečníkov ohľadom koncentrácie. Len je potrebné, aby táto koncentrácia bola inteligentná, pretože inak nebudeme mať na druhej strane stola žiadneho partnera, ktorý by vykonal tú kompenzáciu na národnej úrovni. K otázke partnerstva a tomu, čo povedal pán Olbricht, ktorý eh, predložil množstvo zaujímavých otázok a aj ostatní hovorili o tejto téme, tak eh, pre nás, našu konferenciu, tu, tu je veľmi dôležitý ten európsky rámec. Bolo to tak napísané, aby Európsky parlament mohol ten definitívny text predložiť, pretože inak by tu bolo príliš veľa rizik, že by sa zdôrazňovali tie regionálne charakteristiky v tom partnerstve. Je potrebné, aby tu existoval určitý kódex a aby to celé malo európske zafarbenie, ale aby to partnerstvo fungovalo dobre. Naša konferencia vo svojich dokumentoch zdôrazňuje koncepciu tzv. územného paktu, teda paralelne k tomu partnerstvu medzi Úniou a členskými štátmi ohľadom generácie nových fondov súdržnosti by existoval ešte vnútorný územný pakt pre každý členský štát. Bolo by to podľa špecifických rysov členského štátu alebo regiónu. A, a tento regionálny alebo územný pakt by bol takým nástrojom na to, aby tu bola aktívna subsidiarita a nie len subsidiarita e, nejakého formálneho charakteru. A ešte by som chcel povedať niečo k tomu makroekonomickému podmieneniu. E, naša konferencia nie je naklonená takémuto niečomu, ale pokiaľ som prišiel s nejakými kompromisnými návrhmi v tejto oblasti, tak je to preto, lebo ono nejaký taký kompromis vždy vznikne a my sme chceli dopredu ochrániť záujmy našich regiónov, ktoré som um, chcel vo svojom úvodnom príspevku formulovať. No a myslím, že som tým vlastne reagoval na väčšinu vašich otázok a väčšinu vašich pripomienok a ďakujem, že do budúcnosti vo vašich dokumentoch a nástrojoch budete pamätať aj na naše vzdialené regióny a prímorské regióny. To... Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, dostane paň, slovo pani Saban. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Ja by som tiež chcela poďakovať za otázky, ktoré odzneli a odpovede, ktoré my môžeme poskytnúť, radi poskytneme. Je tu v podstate taká požiadavka zo strany regiónov, Tu, tu, tu totiž úloha regiónov je kľúčová. A ide o budúcnosť. Ja by som chcela spomenúť len dva či tri body, lebo na niektoré veci už e, odpovedal pán Ledrian. K tematickej koncentrácii sme za, podporujeme ju, ale treba si uvedomiť e, tzv. inteligenciu územia. Otázka inteligentného rozvoja e, tá stojí a pada na tom, aby sme zabránili plýtvaniu so zdrojmi a tu e, budeme musieť e, rozvíjať kontakty regiónov. EIA e, obhajuje štatút regiónov, lebo členské štáty obhajujú svoje vlastné záujmy a regióny niekedy majú záujmy iné. Vieme, že miera právomoci pre regióny je rôzna, legislatívna úloha regiónov je tiež rôzna. Niektoré regióny majú povahu malého štátu, iné sú skôr podriadené iným štruktúram. Takže treba vyriešiť najprv tieto veci predtým, ako sa bude rozvíjať to partnerstvo. Hovorilo sa tu tiež o spolupráci s Európskou komisiou, čo podporujeme, pretože nám to umožní rozšíriť naše teritorium a navrhnúť elementy kompetencií v regiónoch myslím, že na túto tému budú ďalšie zasadnutia a kontakty. A AER by chcela vyhlásiť, že význam, najväčší význam to má regionálna politika, čiže by mali komunikovať regióny s regiónmi. A na záver chcem ešte um, predstaviť jeden návrh. My by sme chceli, aby Komisia a Európska únia boli garantmi tohto efektívneho partnerstva. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Teraz dostane slovo pani Gunnarsson. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za všetky zaujímavé pripomienky, ktoré sme si vypočuli. Ja sa vyjadrím k trom veciam z toho, čo som si vypočula. V prvom rade vzťah medzi štátom a regiónmi. No, na tej diskusii, čo počúvam, ma trápi jedna vec a to, keď počúvame o veľkých mestách a o tom, ako sú motorom rastu. My v, sa v našej legislatíve musíme sústrediť na e, to, aby regióny a členské štáty spolupracovali a aby e, sa zameriavali spoločne na otázky odpadov, klímy, potravín, rekreácie, ochrany prírody. A musíme si povedať, že rast v súčasnosti sa nerealizuje len vo veľkých mestách, pretože v mnohých členských štátoch väčšina tvorby HDP pripadá na menšie mesta a dediny. A my budeme musieť e, preskúmať spôsob, ako mesta aj menšie mesta budú môcť byť zapojené do politiky súdržnosti. Treba si uvedomiť, aký je úžitok e, spoločnej platformy. Koordináciou totiž vieme dosiahnuť lepšie výsledky a lepšie využiť prostriedky, ktoré investujeme. A to znamená vytvorenie akéhosi väčšieho obrazu o teritoriálnej agende. Musím povedať, že vidíme potrebu vytvorenia legislatívneho aktu a nie veci, ktorá bola delegovaná na um, členské štáty. Na záverom si myslíme, že je potrebné definovať partnerstvo. A toto musí byť v kódexe a treba zadefinovať aj to, ako tieto partnerstva budú fungovať. Na miestnej a regionálnej úrovni je treba skúmať, ako môžu spolupracovať zájmové skupiny, asociácie a preto tiež potrebujeme lepšiu európsku definíciu toho, čo bude rozumené pod partnerstvom. Thank you very much indeed, Mr. Paul Tilsley. Ďakujem veľmi pekne, pán Paul Tilsley. Ja by som chcel povedať, že odznelo toľko pripomienok, že sa bude veľmi ťažko reagovať. Ale budem chcieť reagovať aspoň na dva aspekty. V prvom rade inteligentnú špecializáciu a zoznam miest. My očakávame, že operačné programy zdôraznia jedinečné silné stránky, ale aj slabé stránky. Inteligentná špecializácia je súčasťou inteligentnej stratégie a zameriava sa najmä na metropolitné oblasti a rozvoj mestských oblastí s ich špecifickou znalostnou bázou a charakteristikami a príležitosťami. My potrebujeme vytvárať spoločné programy medzi fungujúcimi urbánnymi oblastiami partnerstva, medzi univerzitami a veľkými zamestnávateľmi a sektormi, tak aby efektívnejšie a integrované aktivity, vrátane tých, ktoré budú podporovať eh, výskum a, výskum a inovácie, ktoré sú relevantné pre vaše miestne podmienky a miestnu ekonomiku, mali šancu na úspech. Teda um, ehm, ITI napríklad podporujú tieto iniciatívy inteligentné špecializácie, vrátane nízkouhlíkovej, digitálnej a udržateľnej mestskej ekonomiky a napríklad dopravy. A pokiaľ ide o ten zoznam miest, tak ja by som očakával, že by sa na neho dostal Birmingham a rovnako, rovnako Lipsko. No a e, toto musí byť e, súčasťou nejakého národného procesu. Musia existovať správne kritéria, hodnotenia prípustnosti zaradenia miest na tento zoznam. A ja mám jednu otázku a táto otázka bola už otvorená v Kodani pred šiestimi týždňami, hovoril o nej predseda Baroso. On povedal, že 5% prostriedkov z RDF bude vyhradených pre mestá. A vzhľadom k otázke týkajúcej sa, že tie štruktúrne fondy sú predmetom určitých obav a um, sú teda obavy, že v novom rámci od roku 2013 mesta nebudú mať až toľko prostriedkov ako doteraz. Tak ja si myslím, že ide o... Um, že, že by mal byť záväzok uh, adresovať RDF najmä mestám naďalej platný. A je potrebné preto vypracovať zoznam miest podľa jasných, jasných kritérií. Čím skôr sa to urobí, tým lepšie, pretože ináč prídeme o čas ktorý by sme mohli využiť na implementáciu programu. A to sa stalo aj v predchádzajúcom programe. Aspoň pokiaľ išlo, ide napríklad o Britániu, tak tam nebol záchranný plán, nejaký druhý plán a trvalo dva roky, kým takýto plán sa vynoril. My musíme zabezpečiť, aby mesta boli plne zapojené do procesu vládnutia a treba zabezpečiť, aby mesta sa zapojili aj do národnej diskusie. To je veľmi dôležité. No a Pán Derek Vaughan hovoril o jednej veci. Hovoril o širšom regióne. Ja môžem hovoriť samozrejme len za Birmingham, keď e, vyťahnem nejaké štatistiky, ale pokiaľ ide napríklad o e, dochádzanie do práce. 160 tisíc ľudí dochádza do práce v Birminghame denne. To znamená, investície do Birminghamu bude, budú mať o mnoho širší pozitívny dopad na lokálnu ekonomiku. To sú ľudia, ktorí prichádzajú z oblasti okolo tohto mesta do mesta. A vzhľadom k tomu, že Birmingham je veľké mesto, centrum regiónu, tak akékoľvek štruktúrne investície, či už prídu z RDF alebo z ESF, mali aj budú mať o mnoho širší pozitívny dopad, než len v samotnom meste. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám. Predtým, než uzavriem diskusiu, chcel by som poďakovať všetkým predstaviteľom veľkých regionálnych organizácií EÚ za ich príspevky. A chcel by som vám tiež pripomenúť, že e, zasadnutie dnes po obede sa bude konať v inej sále než tu. Dovidenia.